Uh, Dobrý deň, prajem, vítam vás. Takže vítam aj tých, ktorí sú tu druhýkrát dnes. Výbor pre rozpočet sa rozhodol vypočuť, teda zorganizovať toto vypočutie s generálnymi riaditeľmi niektorých generálnych riaditeľstiev DG, aby sme e, mali príležitosť, ako predstaviteľ administratívy budú informovať europoslancov, hlavne z hľadiska toho, čo sa pripravuje na rok 2021 v súvislosti s prípravou rozpočtu a pokiaľ ide o odhady Európskeho parlamentu. Takže ešte raz vás všetkých vítam srdečne a bol by som rád, keby sme dodržiavali prísnu choreografiu, pretože v opačnom prípade zrazu nám nebude stačiť čas, ktorý máme k dispozícii. Takže Najprv dávam slovo na 10 minút, slovo bude mať pán Klety, aby predniesol svoje expoze a potom ďalšie generálne rejiteľstva budú mať po 5 minút k dispozícii. A naozaj prosím, ja vás aj preruším, ak presiahnete ten časový limit. Každý z poslancov, poslankyň, kto si želá položiť otázku, má na to minútu. Takže prosím, zamerajte sa na konkrétnosti v otázkach a potom samozrejme generálne riaditeľstva môžu komentovať alebo poskytnúť priamo otázku, teda odpoveď na otázku, ktorá bola položená. Takže vítam pána Kleteho no a dávam mu 10 minút. Pán Klety, ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujem za túto iniciatívu, ktorú ste priniesli. Okrem e, teda e, tohto rozpočtového objemu a čísel by som vám spolu s kolegami chcel popísať, ako sa navrhuje e, rozpočet a chceme tým aj ukázať, ako sa snažíme čo najlepšie vo výkone vášho mandátu vás poslancov podporovať. Na jednej strane máme úlohu e, koordinátora, ktorý je zodpovedný za prípravu e, rozpočtu. Na druhej strane sa zaoberáme aj e, finančnými právami poslancov, politických skupín, ale aj politických nadácií. Chcem teraz stručne teda popísať, ako funguje naše generálne riaditeľstvo potom e, popíšem aj e, konkrétnejšie našu prácu na rozpočte na, budúcom, e, na budúci rok. Takže stručne k oblastiam aktivít nášho generálneho riaditeľstva a určité základné čísla, ktoré to budú ilustrovať. Máme tri riaditeľstva, 14 oddelení, 222 kolegov, tam pracuje celkovo naše e, služby e, e, sú, pôsobia 60 v Bruseli, 40 v Luxemburgu. Riaditeľstvo A, rozpočtové a finančné služby majú štyri oddelenia, ktoré majú transverzálnu koordináciu a finančnú, zabezpečujú finančnú podporu. Pokiaľ ide o prípravu tohto rozpočtu, zaoberáme sa podporou jednotlivých e, oddelení pri e, vypracovávaní ich rozpočtových e, potrieb, návrhov v tejto súvislosti. Dôležité je aj, že sme vypracovali nový systém FMS, systém finančného riadenia Um, spomeniem pár e, čísiel. E, platby, e, ktoré dnes prebehli, um, ehm, predstavali 1842 miliónov. Celkovo to bolo 658 tisíc operácií. Um, zaoberali sme sa 25 600 faktúrami. Veľmi dobre poznáte e, portál MAPS, e, ktorý potrebujete, keď e, chcete dostať informácie o vašich finančných a sociálnych právach alebo preplatenie nákladov. Takisto sa zaoberáme parlamentnými asistentami, preplácaním cestovných nákladov. Pokiaľ ide teda o čísla v tejto oblasti, Ehm, pre, e, spracovali sme 76 tisíc požiadaviek e, cez portál MEPS, 4154 e, žiadosti o preplatenie nákladov v súvislosti s chorobou a ehm, celkovo sme sa zabrali 218 tisíc preplateniami cestovných nákladov Eh, riaditeľstvo C sa eh, zaoberá eh, externými otázkami, financovaním politických strán, pokiaľ ide o podporu, podporujeme aj politické skupiny a nezaradených poslancov, na to je vyčlených 65 miliónov eur. Pokiaľ ide o administratívnu e, politiku a politiku prijatia rozpočtu rok 2021, e, tento postup bude prebiehať viacero mesiacov. E, je tu úroveň administratívna a potom úroveň, na ktorej rozhodnete vy v politickom procese Presnejšie tento e, postup e, vidíte tu, kde sú zdôraznené administratívne aj e, politické časti celého procesu. Takže tu v zásade najprv prípravná fáza, kedy sa individu, in, analizujú individuálne požiadavky jednotlivých generálnych riaditeľstiev, potom je tu arbitráž a generálneho tajomníka a finalizácia eh, návrhu eh, rozpočtu. Potom sa všetko prezentuje eh, na predsedníctve a výbore pre rozpočet. Nasleduje fáza zmierovacia. Napokon predsedníctvo príjme návrh rozpočtu, predbežného rozpočtu na rok 2021 a potom nasledujú ďalšie kroky na výbore a na pléne. Pokiaľ ide o prípravu požiadaviek, Žiadame všetkých, aby e, formulovali e, svoje e, potreby, ktoré by vychádzali z základného smerovania parlamentu. Treba takisto aj sledovať zásady správneho finančného manažmentu. Pokiaľ ide konkrétne o postup súvisiaci s rokom 2021, chcem zdôrazniť to, čo už zaznelo včera. Dôveryhodnosť Európskeho parlamentu ako rozpočtovej autority závisia aj od toho, ako je schopný narábať so svojimi príjmami a výdavkami podľa teda, teda rešpektovať e, rozpočtovú disciplínu a správny e, manažment e, finančných prostriedkov. Dôležité je analyzovať teda aj aktivity, ktoré boli opustené, projekty, ktoré boli ukončené, ktoré budú aktivity obnovené, ktoré bežali už z minulosti, ktoré aktivity budú nové, treba to správne načísliť E, novinkou v budúcom roku bude e, to, že Veľká Británia opúšťa Európsku úniu. Potom uh, treba tiež spomenúť aj výsledky uh, hearingov. Prvá analýza požiadaviek generálnych riaditeľ stiev nám umožnila uh, Ehm, sa dopracovať k presnejším e, číslam. Vidíme, e, že tu máme určité zníženie, ktoré sme mohli e, skonštatovať. Následne teda nastúpila arbitráž na úrovni generálneho tajomníka. A teraz e, spomeniem e, tie širšie e, súvislosti, pokiaľ ide o návrh predbežného rozpočtu na rok 2021, parametre, ktoré sme použili, priority, náklady spojené s multilingvizmom a podobne. Parametre, ktoré sme e, použili, sú veľmi e, dôležité na to, aby sme sa dopracovali k e, presným výsledkom. Snažili sme sa veľmi presne obsiahnuť objem aktivity Európskeho parlamentu, interakciu s ostatnými inštitúciami Európskej únie, infláciu, Postupovali sme podľa ehm, príslušných indexov, Snažíme sa vždy e, zhodnotiť e, všetko presne podľa e, aktivít, ktoré sa očakávajú, podľa cien, ktoré sa predpokladajú. Generálny tajomník už mal príležitosť vám včera detailne predostrieť, aké budú priority, pokiaľ ide o rozpočet Európskeho parlamentu na budúci rok. K ním patrí komunikácia s občanmi, projekty, viacročné projekty v oblasti budov, bezpečnosť, modernizácia konferenčných sociálnych služieb, e, inform, oblasť informatiky a zelený a udržateľný parlament. E, tuto vidíme e, graf, ako sú prerozdelené rozpočtové prostriedky. Najväčšia časť predstavuje 34 to sa vzťahuje na personál. Potom tu máme 20 prostriedkov, ktoré idú na potreby eh, týkajúce sa eh, poslancov, 12 predstavuje, predstavujú náklady na eh, budovy a treba povedať, že tých zvyšných 34 sa rozdeľuje e, na jazykové služby, informatiku, financovanie informačných služieb, e, príslušných kalpaní, financovanie politických e, skupín, nadácií politických tu eh, teraz uvidíme eh, pre rozdelenie eh, rozpočtu a investícií a ostatných nákladov jednotlivých rozpočtových liniek. Toto je veľmi dôležité, keď chceme zhodnotiť, akú budeme mať, aký budeme mať manevrovací priestor. Prvá kategória nám neumožňuje žiadnu flexibilitu ani pokiaľ ide o e, vývoj cien e, či nákladov, napríklad e, všetko je dané počtom poslancov, sú tu jasné pravidlá vopred stanovené. Počet funkcionárov, členov, zamestnancov parlamentu je tiež v organigrame jasne stanovený. A potom financovanie politických e, štruktúr tiež musí zabezpečiť e, istotu, e, tiež tu máme limitované marže. Potom pokiaľ ide o kontraktuálnych, kontraktuálne administratívne náklady, tu tiež nemáme naozaj veľký priestor. Skutočný priestor pre manevrovanie máme v oblasti investícií, kde sa plánujú rôzne rozpočtové Eh, oblasti. Pokiaľ ide o financovanie multilingvizmu, toto je jedinečná vlastnosť Európskeho parlamentu. Eh, máme tu rôzne zložky multilingvizmu. Eh, celkovo to predstavuje 459,6 miliónov eur náklady na multilingvizmus Moji kolegovia, eh, generálni riaditeľia predstavia svoje jednotlivé eh, rozpočty. Eh, tuto vidíme, ako sú prerozdelené náklady medzi jednotlivé generálne riaditeľstva. To samozrejme súvisí s informáciami, ktoré sme videli doteraz. Generálne riaditeľstvo PERS má najväčšie náklady, potom DG, FINS a napokon generálne riaditeľstvo INLO. Dovolte mi, aby som na záver e, spomenul, ak, e, e, ako to vlastne vyzeralo v roku 2020. Najprv výloh na poslancov. Máme tu dosť ekvivalentné objemy, napríklad pokiaľ ide o náklady na pobyt, cestovné náklady a odmeny. Chcel by som ešte odpovedať na dve otázky, ktoré zazneli včera treba e, povedať, že tu máme e, teoretický, e, teoretické ceny, pokiaľ ide o náklady na poslancov. Vychádzame tu aj z historických skúseností. Väčšinou v treťom roku poslanci najoptimálnejšie využívajú prostriedky, ktoré majú k dispozícii napríklad aj na asistentov aj na stážistov. Toto teda vysvetľuje, prečo e, tu máme teraz e, štatisticky očakávaný nárast e, nákladov v oblasti odmenovania, aj keď teda je menší počet poslancov v dôsledku Brexitu. A, takisto vychádzame aj z, z priemerného počtu týždňov, inflácie v oblasti ciest a cestovných nákladov. Konštatovali sme tu e, veľké zvýšenie nákladov e, počas e, miniplenárkových týždňov v Bruseli. Zvýšili sa aj náklady pre cesty do Štrásburgu. A na záver štruktúra, teda, teda financovania eh, politických eh, štruktúr. Máme tu eh, teraz prerozdelenie, koľko ide na financovanie personálu politických skupín, koľko na nadácie, politické skupiny Teraz e, vám už chcem len poďakovať za vašu pozornosť a zdôrazniť, že som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem e, pekne. Toto boli naozaj dôležité informácie, preto sme vám dali e, k dispozícii o 5 minút viac času. Ale prosím, ostatní generálni rediteľia, treba sa naozaj zmestiť do 5 minút, pretože máme veľmi nabitý program. Chcem sa teraz spýtať kolegov, kto má otázky. Pán Šastel na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán generálny rediteľ, ďakujem za vašu prezentáciu. Mám dve otázky. Vy už ste zodpovedali do veľkej miery na prvú, ktorú som položil generálnemu tajomníkovi, prečo sa teda majú zvyšovať náklady na parlamentných asistentov. To je e, dosť korektná odpoveď, ktorú ste poskytli, ale nechápem e, ešte celkom dobre, prečo sa majú zvýšiť cestovné náklady. Vy ste odpovedali odpovedali. Sice ja vás teda, preto sa nebudem pýtať na ďalšie e, podrobnosti. E, pokiaľ ide o e, Luxemburg a náklady na budovu, tam prv, prvú časť, tam už sme užili techniku ramasáž. Teraz hovoríte, že sa tiež využije pre nové krídlo, pre východné krídlo ale bolo by dobré, keby ste nám vysvetlili, aký je záujem e, využívať e, tento ramasáž v porovnaní s tými e, finančnými nákladmi na toto. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, spôsob financovania je vo vašich rukách a my sme predstavili projekt týkajúci sa nehnuteľnosti, aj pokiaľ ide o túto budovu v Luxemburgu. My sme E, vlastne najprv kontu konzultovali výbor pre rozpočet v minulosti, aj pokiaľ ide o túto e, budovu. Takže je možné buď e, ísť cestou úveru, to je teraz možné s pomocou týchto revidovaných finančných pravidiel z prvých rokov, alebo pokrieme náklady z rozpočtu, ale to vedie e, k dosť e, eratickému hodnoteniu rozpočtov e, na jednotlivé roky. A keď chceme mať také trvalé metódy, Ak by teda ale rozpočtová autorita sa rozhodla, že nám dá k dispozícii vtedy potrebnú sumu, kedy sa budova konštruuje, my budeme samozrejme veľmi radi, keď sa vytvorí takáto rozpočtová linka. No ale väčšinou na konci roka v prípade administratívneho rozpočtu eh, v objeme 2 miliard eur, že nám môžu zostať 1, 2, 3 prostriedkov, ktoré sa nevyužijú. My sme eh, politická inštitúcia, sú veci, ktoré sa môžu realizovať, nerealizujú eh, z naplánovaných aktivít. Niektoré môžu byť anulované, odsunuté na neskôr. Takže vzniká tu takýto priestor. A potom je tu ten základný princíp, že koncom roka sa nemôžeme nachádzať v deficite, takže vždy tu potrebujeme určitú bezpečnostnú maržu aby sme e, sa takémuto niečomu e, vyhli. Takže existuje takáto možnosť e, mobilizovať koncom roka tieto sumy, tieto nevyužité prostriedky. Len rozpočtová autorita môže rozhodnúť o tom, či je to vhodné alebo nie. No a tou ekonomickou príležitosťou, tým prínosom je, že je možné okamžite tieto prostriedky využiť pri eh, teda stavbe budovy, tým si ušetríme eh, prípadné eh, úroky. teda za úver, ktorý sme si nemuseli vďaka tomuto vziať. Takže jeden e, deň skôr či neskôr túto sumu treba zaplatiť. Či už sa to, e, keď sa to zaplatí takouto formou, e, umožní nám to väčšiu flexibilitu pre budúce roky, lepšie rozpočtové možnosti pre budúce roky. Takže ešte raz pre nás, pre administratívu, či sa, to už, či sa to mobilizuje na konci, alebo či sa tieto prostriedky vyčlenia rovno na začiatku. Je nám to jedno, ale je dobré nechať si flexibilitu do budúcnosti, neplatiť zbytočné e, úroky. Ja si myslím, že to je dobré ekonomické odôvodnenie ako využiť tie e, zostávajúce 2 e, na konci roka. Ďakujem pekne, pán Užakov. Yeah, thank you. Ďakujem. Jedna otázka sa týka Brexitu. A či je možné e, dostať všetky informácie ohľadne ovplyvnení e, európskeho rozpočtu. Pretože britskí kolegovia odišli a my plánujem podľa všetkého vynakladať viac prostriedkov, takže naozaj by nás zaujímalo a bol by sme vďační za tieto informácie. Po druhé, výsledky odhadovaných nákladov. Včera nám povedal, že 8,06 z hľadiska volieb sa vysvetlilo. Myslím, že to je v poriadku, ale otázka je, do akej miery to môže ovplyvniť alebo ohroziť európsky projekt. Ako teda odhadujeme odhad tých 8% z hľadiska nákladov Európskeho parlamentu. Ďalej, návštevníci, ktorí by mohli byť povedzme umiestnení v Európskom dome histórie, čiže z hľadiska metodiky, ako toto merať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Posledná časť eh, vašej otázky sa týka generálneho riaditeľstva DJ.com. Takže to... Nech sa páči. Ďakujem e, pekne. Pokiaľ ide o odchod vašich britských e, kolegov, už to bolo časti zohľadnené v rozpočte rok 2020. Tam sme mali prostriedky len na e, teda, január. No a Nez, nez, nezanikli všetky posty, ktoré zostali neobsadené. Došlo tu k prerozdeleniu. 27 eh, postov eh, bolo redistribuovaných medzi členské štáty, takže ušetrili sme 46 postov. Jeden poslanec v priemere, pokiaľ je cestovné náklady a podobne, stojí eh, medzi 100 až 600 tisíc ročne. Takže hm, dôjde tu v dôsledku tohto k určitým zníženiam ale potom sú tu takisto aj e, odškodnenia e, až e, po dĺžku 24 mesiacov pre tých britských kolegov, ktorí pôsobili v parlamente už dlho. A toto číslo 46 to je príliš malé číslo na to, aby sa to mohlo niekde odraziť Eh, počet kan- kancelárií, počet poslancov v jednotlivých výboroch, členovia vo výboroch eh, sa tiež eh, nejako nezniža, nebude ich oveľa menej v dôsledku odchodu britských kolegov. No a my sme naozaj sa pozreli na všetky rozpočtové linky spojené s týmito prijati, s týmito kde sa odrazí odchod britských kolegov. No a pokiaľ ide o financovanie volebnej e, kampane. E, tu by som prenechal slovo kolegovi z generálneho rediteľstva KOM. Ja sa e, chcem vyjadriť len k politickým skupinám. Politické skupiny nemali dodatočné náklady, ale politické skupiny a nadácie mali k dispozícii a priori vyššiu e, sumu podľa našich e, predpisov, ktoré e, upravujú financovanie politických strán a nadácií pretože tu išlo o úlohu štruktúrovať politické myslenie v Európe, a e, prezentovať tie základné e, politické myšlienkové prúdy v Európe. Takže my sme len sledovali pravidlá, ktoré sú momentálne platné. Takže e, rozpočet sa prerozdeľuje podľa počtu poslancov, ktorí sú členmi jednotlivých politických skupín. Čiže väčšia politická skupina dostane viac prostriedkov. Madame Armand. Troška som z toho zmetená, chcem sa ospravedlniť, že som prišla o pár minút neskôr, ale čo tu porovnávame? Rozpočet 2021 s rozpočtom 2020, alebo z hľadiska toho, čo, čo sú v náklady? Teda pokiaľ je to porovnanie, teda ako, aké je? C'est toujours un indicateur intéressant d'avoir le Vždy je to zaujímavý e, indikátor e, porovnať e, dva po sebe nastupujúce roky, preto vám to predstavil aj pán generálny tajomník. Tento naraz predstavuje 3,5 Čo to predstavuje? Vychádzame z objemu aktivít, ktoré sú známe, ktoré sme sa snažili odhadnúť. Snažili sme sa odhadnúť aj evolúciu e, cien, ktoré sú prepojené s týmito aktivitami. Napríklad pokiaľ ide o, e, príjmy poslancov, odmeňovanie e, zamestnancov. Tu vychádzame z metodiky pre túto oblasť. Tam narábame teraz 2,6 percentami a teda tam uplatňujeme v našich e, hodnoteniach e, toto číslo. Pokiaľ ide o tie ďalšie e, príspevky, napríklad na všeobecné výdavky, cestovné náklady na pobyt, vychádzame z inflácie k 1. oktobru každého roku. Tam tiež máme harmonizované e, odhady Európskej komisie, ktoré e, vlastne používame pri vypracovaní rozpočtu všetkých inštitúcií EÚ. No a napokon vychádzame zo e, zmluv a tam aplikujeme indexáciu, ktorá sa spomína v zmluvách v čase, kedy boli uzavreté. Ehm, Samozrejme, keď hovoríme o Luxemburgu, používame tam e, iné indexy než e, v prípade e, zmluv vzťahujúcich sa na Páriž a tak ďalej a tak ďalej. Takže e, na každú kategóriu výdavkov uplatňujeme ten e, faktor, tie, e, ten index, ktorý môže viesť k zvýšeniu týchto nákladov z roka na rok a z toho potom vyplývne táto percentuálna zmena medzi obidvoma týmito rozpočtami. Ďakujem, pán Buzolák. Mám niekoľko otázok, berajú sa podobným smerom. Je pre nás nejasné to, že je tu viacero línie, ktoré priamo súvisia aj s počtom poslancov, že to celé narastá nejak. Ak teda sa pozrieme na účinky Brexitu a, a vidíme, že tých financí celkovo e, neprichádza toľko a predsa náklady rastú, tak e, ak sa pozrieme na náklady, cestovné náklady zamestnancov, aj pokiaľ ide o externých pracovníkov a politické skupiny, vodiči, sekretariát a tak ďalej. Tak tu by som práve rád videl zníženie nákladov a vidím nárast e, aj z hľadiska e, financií pre poslancov. Čiže rád by som vedel, ako to je zosúvzťažnené. Myslím, že je tu dosť málo informácií z hľadiska účinkov na CO2 Čiže by som rád nejaké detaily aj k tomuto. A aj pokiaľ ide o budovy, trebárs 12,3 nárastu e, nákladov na energie napríklad. Tiež by som rád vedel, aký to má dopad na CO2. Čiže keď tu dochádza k takému výraznému nárastu pri spotrebe energie. Takže by som poprosil objasniť aj niektoré tieto aspekty. Ďakujem. A posledné Eh, pre DJ Inlo, nie pre pána Ketliho. Pardon, pána Kletyho opravuje sa rečník. Pán predseda, ešte raz, eh, takže keď sme robili porovnanie rozpočtu eh, na rok 2020 s rokom 2021, pokiaľ ide o zníženie počtu poslancov, treba zohľadniť, že v rozpočte 2020 sme už počítali s menším počtom poslancov, takže máme tu veľmi marginálny efekt pokiaľ ide o týchto pár poslancov, ktorí e, tu boli len v mesiaci január. No a potom e, vychádzali sme z objemu parlamentných aktivít. Prepačte, preruším vás, lebo toto ste už povedali vo vašej odpovedi. Táto istá odpoveď už zaznela, takže nepotrebujeme si vypočuť tú istú e, odpoveď. Ďalšia kolegyňa. Teraz sa hovorí o poslancoch, ale máme aj e, asistentov a tam ich je to tiež menej. Ako sa vyrieši prechodné obdobie a potrebné platby, ktoré treba vykonať? Been... Myslím, že to už je zodpovedané. V prezentácii to už bolo uvedené. Takže veľmi v krátkosti. Veľmi e, v krátkosti. E, asistenti sú e, platení len z tých 25 tisíc mesačne, takže treba aj zohľadniť, že britských poslancov bolo dosť ma- týchto asistentov bolo dosť málo aj v dôsledku teda Brexitu a neistú, ktoré sú s tým spojené, takže nebola tam rovnaká úroveň náboru po posledných eh, voľbách, ako v prípade ostatných poslancov pochádzajúcich z iných členských štátov. Teraz dám slovo ďalšiemu ročníkovi eh, za DJ.com, pán Jean Duk sa to vyslovuje. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ďakujem za to, že mám možnosť vám predstaviť tie veľké priority e, komunikácie Európskeho parlamentu a rozpočtové e, dopady tohto. Treba povedať, že sú to aj vlastne plody rozhodnutí predsedníctva Európskeho parlamentu. Všetci, myslím, poznajú naše generálne riaditeľstvo, poskytujeme informácie no, európskym občanom, neutrálne, politicky neutrálne aktuálne informácie alebo aj eh, konkrétne multiplikátorom, ktorých potom šíria eh, ďalej ako eh, pán podpredseda eh, Silva Pereira a generálny tajomník povedali, komunikácia bude predstavovať jednu z priorít tejto inštitúcie na budúci eh, rok a myslím si, že počas celého volebného obdobia ja si myslím, že dôležité je, aby občania boli dobre informovaní o tom, čo parlament robí, aký dopad má jeho práca na život občanov, aká je pridaná hodnota európskych inštitúcií na ich životy. Hlavne teraz, keď na prieskumy hovoria, že občania majú veľké očakávania od práce Európskej únie. V predchádzajúcom volebnom období sme zaznamenali silné e, e, zvýšenie našej e, kapacity dosiahnuť, dostať sa k občanom, či už online, offline, média, návštevy, kampane v členských štátoch, spolupráci s partnermi. Nebudem tu citovať konkrétne čísla, sú veľké. Parlamentárium napríklad už navštívilo 7,5 milióna 2,5 e, milióna e, osôb, parlamentárium v Štrásburgu už pol milióna a to funguje len dva e, roky. V, Helsing, v Helsinkách už počas prvého roku prišlo 130 tisíc návštevníkov a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ ide o médiá, prítomnosť správ o parlamente v médiách sa znohonásobila. E, nebudeme vychádzať z minulého e, e, roka, to bol volebný rok, ale keď porovnáme to, to napríklad s rokom 2014, tak tu máme zdvojnásobenie. A potom sú aj mnohé ďalšie čísla. 5 miliónov ľudí navštívilo prístory Európskeho parlamentu. 3 Eh, máme naozaj 3,4 eh, milióny ľudí, ktorí nás sledujú napríklad na Facebooku. Eh, veľmi vysoké čísla sú spojené aj s Twitterom a podobne. Um, takže myslím si, že toto všetko viedlo k naozaj odlišnej uh, kampani, volebnej kampani, uh, ktorá volala po participácii občanov. Uh, vyžadovalo si to veľké úsilie online ehm, mobilizáciu občanov. Snažili sme sa o decentralizovanú kampaň s, e, cieľ, s, naozaj s jasnými cieľmi, hlavne mladí ľudia a tí, ktorí doteraz e, nevolili. E, tak toto sú body, síce už je spojené s kampaňou, ale musím povedať, že boli sme jednými e, z vektorov, ktorí, e, ktorí vlastne umožnili e, zvýšiť účasť občanov na posledných voľbách, hlavne pokiaľ ide o sektor mladých nie je možné začať eh, kampaň iba rok pred voľbami, to treba tiež spomenúť. Kampaň musí byť permanentná, nemôžeme sa snažiť informovať a mobilizovať občanov len 6 mesiacov, 9, 12 mesiacov pred eh, konaním volieb. Treba to robiť v priebehu celého mandátu a práve preto našou prioritou pre budúci rok je eh, značné zvýšenie prostriedkov pre práve tieto schopnosti E, takže začalo sa to už tento rok. Máme tu e, kampaň e, pre viatočný finančný rámec, potom tu bude kampaň týkajúca sa konferencie o budúcnosti Európy. Ďalšia veľká priorita, ktorá sa spomínala už včera, je Experience Europe. Samozrejme, k dispozícii som vám v prípade akýchkoľvek otázok v tejto súvislosti, ale myslím si, že väčšinou vládne medzi vami zhoda. Treba sa približiť k občanom, ktorí nemajú možnosť vycestovať do do Bruselu alebo Štrásburgu, aby nás navštívili parlamentárium. Čísla nám, myslím, ukazujú, že je to investícia, e, ktorá naozaj e, sa oplatí. E, tiež investujeme do audiovizuálnej oblasti, do komunikácie s mládežou. Organizujeme European Youth Event. V tejto súvislosti som samozrejme k dispozícii pre odpovedanie ďalších otázok aj špecifickejšieho charakteru. Ďakujem, pán Duk, pán Šastel. Ďakujem, pán eh, predseda. Eh, vypočul som si vás eh, starostlivo a v celku musím povedať, že nám to dobre popisuje priority na rok 2021. Hovoríte o informačnej kampani vzťahujúcej sa na budúce voľby, ktorá teda táto príprava má trvať viacero rokov. Mňa by zaujímalo, aký typ kampane 3-4 pred voľbami chcete teda v roku 2021 robiť Takže popísali ste nám, čo sa bude deť tento rok a ako to má vyzerať teda na budúci rok. A pokiaľ ide o tieto parlamentária, odkiaľ budú e, prichádzať tí ľudia, ktorí tam budú pôsobiť, sú to lokálni zamestnanci alebo Ehm, budú vychádzať teda, ehm, budeme vychádzať z toho, čo, kto je, aký personál je v Bruseli, v Štrásburgu a tí budú eh, vlastne potom eh, vyškolovaní, vysielaní do eh, terénu. Spomenuli ste tiež úspech European Youth Event. Ja sa pýtam, z dôvodov e, sociálnej spravodlivosti, či by neboli prostriedky e, a či by ste nám nemohli zhodno, e, vypočítať, koľko by predstavovali náklady na to, keby sme začali preplácať cestovné náklady a náklady na pobyt týchto mladých ľudí, ktorí prichádzajú, aby sa zúčastnili tohto mladežnického podujetia. aj Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o e, kampaň e, v roku 2021, ide o to, aby sme hlavne e, pokračovali ďalej v tých jednotlivých kampaniách, jednotlivých Ehm, vlastne eh, poslancom. My si nemôžeme len vymyslieť kampaň, budeme vychádzať aj z eh, aktuálnej práce, takže my vlastne sprevádzame eh, inštitúciu v tom, čo sa rozhodne robiť tento rok, preto sa budeme sústrediť viacočný finančný rámec. A v roku 2021 tu máme dodatočné úsilie, pretože tu bude prebiehať táto konferencia o budúcnosti Európy, ak bude dobre fungovať tak to želajú e, poslanci, tak e, v roku 2022 už e, sa to skončí už pomerne krátko pred voľbami. Dôležitá samozrejme tu bude aj úloha styčných kancelárií, informačných kancelárií, národných a aj regionálnych médií, ktoré Eh, treba povedať, eh, sa stávajú, eh, pozitívnejšie informujú o Európskom parlamente, keď im poskytujeme viac informácií. Pokiaľ ide o parlamentária mobilné, parlamentária a kto v nich má pracovať, sú tu tri rôzne modely. Podľa niektorých personál našich kancelárií by sa toho zhostil, pokiaľ ide o tie mobilné. Pravdepodobne by sme tam mohli aj eh, vlastne vychádzať z eh, lokálnych eh, zamestnancov. A nezabúdajme, že pokiaľ ide o Experience Europe, máme dohody s komisiou a súčasťou tohto je, že komisia bude aj poskytovať personál. Takže ľudia, ktorých vidíte, keď vstúpite do Europe Experience v Berlíne, v Kodani, v Ljubljane, nie sú zamestnancami len Európskeho parlamentu, ale aj komisie. No a pokiaľ ide o AI, Veľmi stručne e, sú tu e, viaceré možnosti. E, dá sa to financovať aj cez skupin návštevníkov a prevziať aspoň takto aspoň čiastočne náklady. Máme tu samozrejme aj rozpočet pre skupiny, ktoré zveme znevýhodnené z sociálneho pohľadu. E, takže e, už e, tu môžeme financovať takéto skupiny mladých. Potom financujeme aj tých mladých, ktorí sú aktívni, ktorí oni sami navrhujú určité aktivity. 50 rôznych skupín bude takto financovaných. No a takisto je tu aj financovanie pomocou sponzoringu, takisto ako financujeme návštevnícke skupiny poslancov poslanci sa môžu rozhodnúť, že ne, poš, nevyšľú len do Bruselu alebo do Štrasburgu svojich návštevníkov, ale aj na to, aby sa zúčastnili e, tohto podujatia aj. A mm, tu sa sledujú tie isté pravidlá ako e, v prípade e, tých obvyklých návštev do sídel parlamentu. Ďakujem pani Vinci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Blízkosť k občanom je veľmi dôležitá vec. Ako si mám predstaviť tento mobilný parlament v praxi? tí robia nejakú jazdu po celej krajine alebo idú z hlavného mesta do iného hlavného mesta, ako často ich vidieť v krajine. Je tam aj nejaké prepojenie s výstavami Europe Experience. A keď na, kde nájdem takú výstavu, keď ju chcem navšteviť, aby som mohla voličov, voličky informovať. A ako to vyzerá v s tými styčnými kanceláriami, ktoré by mali byť v týchto budovách? Pán Duk, sú tu tri rôzne schémy, ktoré sa navzájom doplňajú. Experience Europe, e, predsedníctvo rozhodlo, že e, sa majú vytvoriť vo všetkých hlavných miest, mestách e, Európskej únie do konca tohto volebného obdobia. To je tiež teda jedna z priorít, dosť ambiciozna. Zároveň je jasné, že nie všetci e, bývajú v hlavnom meste alebo majú možnosť e, ho navštíviť a z týchto dôvodov e, sme tu vytvorili ďalšie dve schéma, takže mobil na roleplay game, takže tá, ktorú vlastne si môžu zahrať návštevníci bruselského parlamentária, môžu sa zahrať na europoslanca a takto prakticky pochopiť, ako parlament funguje, pracuje, ako pracujú poslanci. Je možné to urobiť teda mobilne, v kooperácii so školami, inštitúciami, združeniami, e, starostami a rôznymi inými e, subjektami, ktoré by si želali s nami spoluprácu pomocou našich informačných kancelárií. No a potom je tu ešte model, ktorý ešte neexistuje. E, vstupujeme tu do pilotnej fáze. To sú tie mobilné parlamentária, Eh, bola tu špecifická požiadavka predsedníctva Európskeho parlamentu, aby sme mali naozaj autobusy, eh, ktoré by sa presúvali do vidieckých oblastí, do najvzdelenejších oblastí regiónov, e, krajín, kde je najťažšie zorganizovať e, nejaké aktivity. Takže nestačí sa len zastaviť v nejakom meste a otvoriť e, tam dvere autobusu, už by to malo byť skoordinované aj s aktivitami, ktoré budú organizovať naše informačné kancelárie v úzkej spolupráci s miestnymi regionálnymi celkami alebo združeniami, ktoré sa zaujímajú o naše európske európske aktivity a samozrejme z, e, to je dôležité a veľ, veľmi zaujímavé aj z úzkou. Oh, aké ďalšie otázky? Pre... E, Lina. Slova pani Lena Linus z generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť prezentovať náš, naše generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku. Samozrejme vychádzam aj z prezentácie pána podpredsedu parlamentu Sula Perlera a aj pána generálneho tajomníka zo včerajška a nadviažem aj na vyjadrenia kolegov. Veľmi v stručnosti e, nadviažem na to, čo povedal pán generálny tajomník včera. Počas e, nášho posledného legislatívneho obdobia e, naozaj sme sa snažili zlepšiť pracovné podmienky pre všetkých poslancov aj pre zamestnancov na všetkých troch pracovných lokalitách a veľmi výrazne sa to implementuje aj zo strany nášho generálneho riaditeľstva. Týka sa to aj navštevníkov a aj naďalej pracujeme v rámci tejto politickej línie aj v súvislosti s navrhovaným rozpočtom na rok 2021. Pokiaľ ide o stratégiu nehnuteľnosti, myslím, pán Usakov e, sa na to včera pýtal, či by bolo možné niečo v tomto urobiť. E, predsedníctvo sa rozhodlo ešte v roku 2018 ohľadne dlhodobej stratégie, takže toto bude vám k dispozícii všetkým, tento materiál. A samozrejme, môžeme si preskúmať celú stratégiu. Jednak ide o určitý environmentálny dážnik, čiže snažíme sa zlepšiť energetickú efektivitu aj príslušné normy Súvisí to s budovami, s infraštruktúrou a so všetkým, čo sa objavuje ako najmodernejšie na trhu. Ale týka sa to aj e, služieb e, poskytovania vozidiel, alebo aj plastových e, fliaž a tak ďalej. Snažíme sa tieto moderné politiky tiež uplatňovať. Okrem toho je tu aspekt návštevníkov výstavy Europe Experience, tak v tomto zmysle chceme tiež v plnej miere uplatňovať eh, princípy Europe Experience aj v roku 2021 aj v súvislosti s členskými štátmi a v spolupráci s nimi. Pokiaľ ide o DG Safe, to sa týka zlepšovania úrovne bezpečnosti v našich budovách a tiež chceme prepojiť naše budovy v rámci toho, že ešte proste tie medzery, ktoré tu existujú, tie chceme vlastne tiež eliminovať. A ďalej, v súvislosti s rozpočtom 2021 chcem povedať, že rozpočet DG Inlo nie je nikdy lineárny. Naše generálne riaditeľstvo poskytuje služby. Preto sa nás týka aj veľká miera verejného obstarávania, ale v podstate máme asi 600 existujúcich kontraktov, ktoré prebiehajú, teda zmluvy, a Vieme, že na trhu sa ceny menia a hneď zodpoviem vopred na otázku pána Vozelageho. Nárast cien energií to je práve reakcia na trh. Sú teraz v Bruseli narast bol okolo 28%, čo je ozaj veľmi vysoké číslo v Luxembursku. Sme išli dole, vzhľadom na novú budovu Adenauer, tá má v časti vlastný generátor, respektíve geotermálna energia sa tam využíva a v Štrásburgu aj tam vlastne išli ceny hore, takže preto sa e, musí reagovať na tieto e, zmeny v cenách. Okrem toho sme zaznamenali určitý pokles v našom rozpočte nedávno, e, oproti roku 2019. 200 26,4 milióna znamenalo 99 rozpočtu, ktorý bol alokovaný nášmu generálnemu riaditeľstvu, čiže to sa využilo a v podstate využívame temer úplne všetko, temer do posledného haliera. Okrem toho nadvezujeme aj na príslušnú smernicu o energetike, čiže treba modernizovať každý rok aj energetické aspekty v budovách. Pokiaľ ide o rozpočet 2021, tak tam hlavne vychádzame e, z Europe Experiences a týka sa to aj prípravných krokov na budúcu renováciu a ešte o tomto sa má rozhodnúť na úrovni predsedníctva a sú v spolupráci aj s rozpočtovými orgánmi. Týka sa to budovy SPAK a ukončenia budovy Adenauer v Luxemburgu. Čiže toto sú tie hlavné prvky, ktoré poskytujú Mm, nárast 14,2 milióna v porovnaní s rokom 2020. Takže celkovo je to nárast 6,3 z hľadiska našich požiadaviek. Čiže celkovo je to je 247, pardon, 240,7 milióna. Ďakujem pekne. Slova pán Šestel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám za vašu prezentáciu, pani Linus. Spomenuli ste eh, Experience Europe, ako aj váš kolega z Generálneho rediteľstva pre komunikáciu. Je to aj eh, výzva z pohľadu eh, nehnuteľnosti priestorov, vo všetkých členských štátov je treba zabezpečiť vhodné priestory do, kon, teda do konca volebného obdobia. Bol by som rád, keby ste nám eh, chvíľočku popísali logiku za tými existujúcimi zmluvami, kanceláriami, eh, koľko ich vyprší, čo sa relokalizuje, čo sa zmení, aká je logika, ktorú budete nasledovať v jednotlivých eh, hlavných mestách. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. To je ozaj veľmi aktuálna otázka a je jednak jednoduchá, ale aj ťažko sa na ňu odpovie. Totiž pracujeme v úzkej spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre komunikáciu. Sme partnermi, aby sme e, splnili požiadavky predsedníctva a sme aj v partnerstve s Európskou komisiou. V podstate máme styčné úrady v 36 lokalitách, takže to sú hlavné mesta členských štátov a niekde máme v hlavných mestách aj druhý takýto styčný úrad a snažíme sa mať tieto zastúpenia e, všade. Samozrejme, v, e, v tom našom parlamentáriu, tu v Bruseli, v Bruseli tam je to veľmi, okrem toho v Bruseli, pardon, v Štrasburgu, v Berlíne, tam je troška iný model, potom v Ljubljane, v, Ko- v Kodani a čo skoro aj v Taline otvoríme a tam, kde priestory už e, by neboli dostatočné, respektíve e, dos, blížili by sme sa ku záveru doby prenájmu priestorov, tak sa robí prieskum trhu, takže hľadáme nejaké verejné priestory pre výstavy Europe Experience, ďalej pre parlamentných zamestnancov ale aj pre komisie, teda pre zamestnancov komisie, aj pre zamestnancov parlamentu hľadáme pracovné priestory. A samozrejme snažíme sa nájsť to najlepšie, čo na trhu môžeme nájsť pre našich zamestnancov. Pokiaľ ide o tendencie v súvislosti s pracovnými priestormi, je to iné než treba s pred 5 e, rokmi, takže musíme preukazovať určitú mieru flexibility. Pri prieskume trhu teda skúmame situáciu v Dubline, v Paríži, v Ríme, v Prahe, v Štokholme a čoskoro, a ešte v Hágu, a skoro otvoríme aj 9 ďalších. A tým sa dostaneme k roku 2021, čo bude rok, kedy sa bude mnoho vecí diať priebežne, súčasne, naraz. Okrem toho, viacerí poslanci vrátane pani Keller zdôraznili význam toho, aby sme aj členské štáty v strede a východe Európy, aby boli viac zaangažované do týchto aktivít a aby sme, no, aby sme teda umožnili vyslať tento významný signál, ktorý Europe Experience môže vyslať. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Sú ešte otázky alebo poznámky? Pani Keller? Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pani Linu za túto prezentáciu. A položím vám opäť tie otázky, ktoré som položila pánovi generálnemu tajomníkovi, ktoré boli technickej povahy. Takže e, otázka údržby e, budov. Chápeme, že je to e, dôležité. Presvedčili sme sa o tejto dôležitosti, keď sme navštívili jednotlivé budovy. Je tam nejaká špecifická linka, ale nenašla som to tam v tej druhej časti, ale ja som nováčikom, takže možno je to preto. Nenašla som to teda medzi tými dôležitými investíciami, napríklad na izolácie, na strechy, Ehm, základe. Takže veci, ktoré sa nevidia, ale sú e, potrebné pre udržiavanie dobrého stavu e, budov. Hovorí sa tu o troch e, percentách investícií do údržby budov. Ehm, už ste precízne odpovedali na jednu z mojich otázok, ktorú som chcela použiť. A teraz k budove Spinelli Uh, už dôležité investície sa udiali, už tam nevidím ďalšiu rozpočtovú linku uh, spo, spojenú s touto budovou. Je mi ľúto, je to tam príliš do detailov, neviem to nájsť. A potom, pokiaľ ide o budovu SPAC, mohli by ste uh, nám trošku bližšie objasniť e, tie náklady spojené s touto budovou? pekne, pani Keller, za tieto aktuálne otázky. Teda pokiaľ ide o údržbu a renováciu budovy alebo pokiaľ o technické zariadenia, a treba aj tie otázky, ktoré sa týkajú protipožiarnej bezpečnosti. V podstate máme tu viacročný investičný plán a e, obnovy a údržby a tam sa to týka všetkých budov. Štrasburg aj Brusel. Máme tu 10-ročný investičný plán a tam sú zahrnuté náklady na investície aj na obnovu. Je to v rozpočtovej linke 2007 a možno by sme si to mohli detálne prejsť z hľadiska našho rozpočtu, pretože ináč by som e, celý čas vyčerpala na to, že pôjdem linka po linke. Celkovo ide o to, že ide o stavby, údržbu, obnovu. A v E, rozpočtová linka 20 až 22 sa týka čistenia a každodennej údržby vo všetkých, na všetkých pracoviskách, teda vrátane styčných úradov a všetkých troch lokalít, kde fungujeme. Pokiaľ je budovu SPAK, tak e, máme tu rozhodnutie predsedníctva z júla 2018, kde sa hovorí o tom, že zorganizujeme súťaž architektonickú súťaž, či sa bude renovovať environmentálne do hĺbky, hĺbkovo, túto budovu spák, alebo či dôjde ku rekonštrukcii tejto budovy. Išlo by o úplnú rekonštrukciu. Takže máme určitý finančný fochšet. a to sme e, vlastne e, rozhodli v súvislosti s tou architektonickou súťažou, ktorá ešte prebieha. E, keď budú výsledky hotové, tak ich budeme prezentovať predsedníctvu a potom sa rozhodne, či sa uberieme cestou tej hĺbkovej renovácie alebo rekonštrukcie. Samozrejme, to, s týmto súvisia aj informácie, ktoré sa týkajú e, rozpočtového orgánu, čiže budete plne informovaní. Okrem toho žiadame e, prípravné financovanie, pretože obe tieto možnosti renovácie sú dôležité a preto musíme zabezpečiť, aby mnoho technických zariadení, ako napríklad e, e, z hľadiska e, centrály pre tlmočenie v budove SPAK napríklad, aby sa to mohlo presunúť do inej budovy. A to isté sa týka zariadení pre novinárov, zasadačky, tak ďalej, teda aj zasadačky pre vedenie parlamentu, pre predsedníctvo, ehm, konferencie predsedov a tak ďalej. Toto bude taktiež potrebné presunúť z budovy spák, čiže potrebujeme mať k dispozícii aj nejaké prípravné, teda náklady na prípravné aktivity. A toto súvisí aj s tým, že si to vyžaduje určité financie. Už teraz v prípravnej fáze a ide o 10,3 milióna eur. Ďakujem. Ešte otázky, prosím. k tomu tak nie je, dávam slovo pánovi Walterovi Mavričovi z DG Trad. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je mi veľkou cťou, že tu môžem byť Mám vás informovať o DG preklady. Začal by som s niekoľkými cieľmi, ktoré sú strategického charakteru pre našu prácu. Prvé je, ako samotný názov hovorí, je viacjazyčnosť, využívanie 24 úradných jazykov v našom obsahu. To znamená, zabezpečujeme preklady pre legislatívne aj nelegislatívne obsahy Druhým cieľom, na ktorý by som chcel poukázať, je zameranie sa na používanie jasného jazyka, e, obyčajného jazyka, jazyka občanov. To je druhý strategický cieľ. A po tretie, byť efektívny v tejto činnosti. Sledom na to sme sa pozreli aj na to, aké máme aktíva v DG preklady. A to prvé je tá lingvistická autorita v 24 úradných jazykoch EÚ. Spolupracujeme v rámci parlamentu aj s ostatnými inštitúciami, ako aj vnútroštátnymi úrovňami v každom členskom štáte, z ktorých sú naše jazyky. Druhým aktívom je technológia, ktorú máme a ktorú sme aj vyvinuli a do ktorej investujeme finančné prostriedky ako aj umelá inteligencia. Ide o to, že sa snažíme investovať a vyvíjať pre všetkých 24 jazykov. To znamená, že aj tie jazyky, ktoré sú menej používané, sa digitalizujú. A to je naša povinnosť, tak to chápeme. Ale najdôležitejší sú ľudia, ktorých máme. Máme viac ako 1100 expertov v rôznych profiloch na, v DG preklady, v a rozdelení sú do troch sektorov alebo riaditeľstie, ako ich voláme. Jedni sú tí prekladatelia, druhí sú podporné služby prekladateľskému procesu a tretia skupina sú tí, ktorí spravujú zdroje. Výsledok možno znie veľmi pôsobivo, 2,7 milióna strán za rok. To platilo pre rok 2018, keď bol vrchol činnosti Európskeho parlamentu ale v priemere sú to 2 milióny alebo viac strán za rok. Ak si pozriem údaj za rok 2018, je to 7 kníh Harry Pottera. Ak zoberieme všetkých 7 kníh Harry Pottera a preložíme ich do 23 jazykov, každé dva týždne pre celý rok. To je ten počet strán, ktorý robíme v DG Translation. Preto sme navrhli, a takto sme navrhli aj rozpočet na rok 2021. Poprvé by sme chceli vyvinúť alebo dosiahnuť viac investícií do technológií a vyvinúť technológiu, ktorá podporuje koherentný preklad legislatívy v celom legislatívnom procese, parlamentnom procese a druhá oblasť je vývoj technológie, ktorá by nám pomohla to, čo nazývame jasný alebo bežný jazyk alebo jazyk občanov. Druhá rozpočtová položka je technológia, ktorá nám pomôže zvýšiť efektívnosť hospodárnosť, niečo, čo nám pomôže automatizovať niektoré úlohy, ako aj zaviesť nové e, vlastnosti, ako rozoznávanie hlasu a prepis, to znamená e, reč na, prevedený na text. To znamená lepšie, lepšiu prístupnosť pre ľudí s poškodením sluchom napríklad. Pomohlo by to aj občanom a poslancom. A tretia skupina sú pracovníci, školenie na nové úlohy, ktoré súvisia s vývojom týchto novej lingvistickej autority v používaní tohto bežného obyčajného jazyka alebo jazyka občanov na, vš- na všetkých stupňoch a pre všetkých tých, čo, e, čo píšu v Európskom parlamente. Je to ťažký proces, ale myslíme si, že to pomôže e, odstrániť túto priepas medzi občanmi a inštitúciami EÚ. Tešíme sa veľmi e, na to, i keď to bude náročný proces. Chce, ďakujem vám za vašu podporu vopred a rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Šastel. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Obráciam sa na vás aj preto, aby som vám poďakoval za vašu e, prácu, za prácu všetkých e, prekladateľov a tlmočníkov, e, ktorú pre nás odvádzajú. Takže k tým inovačným partnerstvám E, smeruje moja prvá e, otázka, pokiaľ teda o tú e, automatickú transkripciu rozpráv v parlamente. Mohli by ste nám o tom povedať trochu viac? Finančná analýza globálnych nákladov tohto projektu si vyžaduje aj teda školenie nášho personálu. Začlení sa to do architektúry IT Európskeho parlamentu aký teda je tu konkrétny e, význam, kde sa to bude situovať. A potom e, náklady e, na preklady týkajúce sa vysvetlenia hlasovania. Ja som včera už položil túto otázku v podobnom kontexte zaznela tu požiadavka, aby generálny tajomník vyčíslil, koľko stojí pretlmočenie vysvetlenia hlasovaní. Je to viac než 900 e, tisíc eur ročne, znela odpoveď. A keďže máme viacero možností, ako sa vyjadriť, okrem teda e, ústneho vysvetlenia, e, chceme sa spýtať v prvom rade, či tieto čísla potvrdzujete a po druhé, či máte nejaký odhad, koľko stoja jednominútové vystúpenia na pléne. Sí. Thank you very much, Mr. President. Uh, Ďakujem, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o inovatívne partnerstvo, je to naozaj novinka v Európskom parlamente a mimo Európskeho parlamentu v našich inštitúciách. Je to jedna z možností vo finančnom nariadení. E, hovorené slovo a prevedené na text je niečo, ako som už povedal, čo by sme mohli priradiť k novým službám, ktoré by sa mohli použiť počas pléna alebo počas rokovaní poslancov. Umožnilo by to mať automatizovaný prepis týchto živých debát a bude to napojené aj na E, strojový preklad, ktorý by sme mohli zaintegrovať do systému, ale samozrejme najprv by sme začali s plénom a niektorými jazykmi a potom by sme to rozšírili aj na ďalšie stretnutia a ďalšie jazyky. Základným cieľom je naozaj e, prístupnosť debaty pre ľudí s poškodeným sluchom a cieľom je naozaj dať príležitosť, aby sa všetky jazyky vyvinuli aj v týchto aplikáciách, lebo nie je isté, že by komerčný trh zabezpečil rovnaké možnosti pre všetkých 24 jazykov. Niektoré sú z komerčného hľadiska menej zaujímavé. Takže preto aj my máme túto povinnosť zaradiť tieto jazyky do digitálnej mapy a ďalej zabezpečovať viacjazyčnosť v Európskom parlamente a mimo neho. Ten odhad obálky alebo nákladov na to je 1 milión za rok počas troch rokov v inovatívneho partnerstva. Vybrali sme si e, s, partner, s vybraným partnerom Myslíme si, že tam musia patriť aj náklady a tie sa ešte nedajú vypočítať o, do tých vnútorných investícií, to znamená tí, ktorí sa ho zúčastnia tohto inovatívneho partnerstva. Vaša otázka je preto veľmi aktuálna Prvýkrát budeme takéto niečo robiť a preto v riadiacom výbore budú všetci generálni riaditeľi Európskeho parlamentu, ktorí majú záujem o takúto službu. Napríklad plenárna služba, DG predsedníctvo, naši kolegovia tlmočníci, mnohí ďalší, ktorí budú využívať tieto služby. A tu ide o to, že DG Trad bude takým ústredím pre to, tento projekt inovatívneho partnerstva je to pr- prvý rok a máte pravdu v tom, že táto architektúra e, aj vo vnútri tohto e, našej inštitúcie je veľmi dôležitá. K tej druhej otázke týkajúcej sa e, pléna a nákladov na vysvetlenia hlasovania. Myslím si, že tu vždy treba zohľadňovať e, to, že e, preklady sa tu vykonávajú na požiadanie, ne, e, autom, automaticky sa vždy všetko neprekladá, takže iba keď sa žiada o preklad, tento realizujeme a to sa rozpočtovo veľmi ťažko obsahuje. Ďakujem pekne. Máte ďalšie otázky, pripomienky? Ak nie, tak dám slovo pani Aneške Walter Drop z DG Link. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za túto možnosť predstaviť naše generálne riaditeľstvo, ktoré zodpovedá za logistiku a tlmočenie pre konferencie v parlamente. Čo robíme? Lingvistickú, technickú a logistickú podporu pre viacjazyčné parlamentné stretnutia, konferencie poslancov či orgánov, ako aj to isté robíme pre ďalšie akcie, napríklad výstavy e, poslancov e, organizované. Takto zdôrazňujeme e, legitimitu inštitúcií, to znamená umožňujeme komunikáciu cez jazykové prekážky v legislatívnom procese a takisto sa obraciame aj na občanov. Čo robíme v praxi? Sme s vami od toho momentu, ako chcete organizovať nejaké stretnutie, schôdzu. Máme organizátorov, koordinátorov, keď si ho e, objednáte, máme objednávací systém, ktorý spravujeme my. Keď prídete na rokovania naši, e, usporiadatelia vám pomáhajú pri realizovaní práce výborov a ďalších orgánov. Taktiež poskytujeme technické zariadenia pre e, vaše schôdze, konferencie, máme na to technikov a technickú infraštruktúru a napokon to je jadro našej činnosti. Zabezpečujeme tlmočnícke služby s tlmočníkmi, ktorí pracujú tu na mieste simultánnym spôsobom, ale niekedy spolupracujú s vami aj počas vašich misí formou ad personám tlmočenia. Je nás 550 zamestnancov, ktorí sú rozdelení do štyroch sektorov a sme veľmi hrdí, keď môžeme povedať, že náš riadiaci tím riaditeľia majú 75 zastúpenia žien v celkových 58%, to je ale 58% žien pracuje v našom DG. Ešte udržateľný multilingvalizmus a tlmočenie. Ako som povedala, pracujeme na každom stretnutí. V roku 2018, to je referenčný rok, sme mali takmer 7 tisíc porad schôdzi, kde boli tlmočníci. Máme 150 kmeňových a E, zamestnancov a externých pracovníkov máme ešte viac, ktorí pracujú v týchto tímoch a predstavujú e, vyše tisíc pracovníkov externého charakteru, ktorí sú síce z voľného trhu, ale musia prejsť akreditačnými skúškami, aby mohli pre nás pracovať. Spolupracujem aj s komisiou a e, dvorom auditorov. Sme lídrami pri takýchto viacjazyčných konferenciách. Nikto iný nemá takýchto 24 jazykov, ktoré by zabezpečovali. To si vyžaduje aj investície do in- tlmočníkov, aby rozvíjali svoje zručnosti a jazykové profily tak, aby mohli. Musíme podporovať preto napríklad univerzity, aby sme získali novú generáciu ľudí, ktorí prídu k nám. A ďalej máme veľmi dôležité postupy, ako je najímanie pracovníkov, zadelovanie tlmočníkov na jednotlivé schôdzi. Máme dobre vypracovaný software, ktorý napomáha tento e, postup a dokonca aj pracovníci komisie sa, za, sa inšpirujú našim softverovým vybavením pri vypracúvaní svojho systému najímania a zadelovania tlmočníkov. Druhá časť našich aktivít, a to je tá preklenujúca činnosť, sú konferenčné služby. A v roku 2018, len aby ste videli, koľko sme to urobili, sme mali viac ako 23 tisíc stretnutí v parlamente. A sme tam, sme pri tom, ako som už povedala, taktiež spravujeme okolo 215-300 výstav poriadaných poslancami za rok a organizujeme aj stretnutia politických skupín e, mimo našich troch hlavných pracovisk. Toto všetko má dopad samozrejme na našu činnosť a odráža sa to v rozpočte. Pre organizáciu konferencií tam investujeme do inovácií. Vypracovali sme koncepciu e, organizácia konferencie na jednom mieste. Budeme mať aj platformu pre registráciu a to bude napojené aj s akreditačným systémom. Máme aj ďalšie projekty, ako sú napríklad diálkové, služby na diálku pre rokovania, organizovanie webinárov a podobne. A okrem toho musíme zachovávať a stále modernizovať našu infraštruktúru to je rozpočtový riadok okolo 10 miliónov na tento účel. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Šastel. Ďakujem veľmi pekne, pani Valtedrob. Len k tomu, čo ste povedali nakoniec, by som sa chcel spýtať, pokiaľ ide o stratégiu modernizácie našej e, konferenčnej infraštruktúry. Bol by som rád, keby ste nám k tomu povedali viac, e, napríklad pokiaľ ide o videokonferencie, e, kamery s vysokým rozlíšením, Viac by ma zaujímalo e, počuť toho viac o rozvíjaní tejto stratégie a aj o nákladoch na to. Ďakujem veľmi pekne. Pán spravodajca, naozaj ide o stratégiu, ktorá vychádza z rozhodnutia predsedníctva. Hľadáme momentálne e, tie najvhodnejšie e, synergie. E, urobíme si prehľad o tých najnovších technológiách. Minulý týždeň sme napríklad navštívili Amsterdam, kde sme naozaj hľadali tie nástroje, ktoré by sme mohli využiť práve pre takéto konferencie, videokonferencie v parlamente. Teraz momentálne hľadáme e, synergie, ktoré by nám e, umožnili spoločný koordinačný bod pre e, vlastne všetku všetké technológie, ktoré sa používajú počas konferencií v Európskom parlamente, vrátane videokonferencií Tie, sú, tie majú na starosti odlišné zložky e, u nás v parlamente, ktoré úzko e, spolupracujú s DG e, ITEC. závisíme veľmi od ich rozpočtu, od e, vývoja informatických nástrojov, ktoré je možné e, financovať z ich rozpočtu. Napríklad pokiaľ ide o videokonferencie, naši tlmočníci a e, ľudia, ktorí sa zúčastňujú týchto videokonferencií, závisia od sieti a nástrojov, ktoré máme k dispozícii pretože treba zabezpečiť napríklad prístup ku všetkým eh, dokumentom, o ktorých sa diskutuje. Povedzme, že celkové náklady eh, sa rozdeľujú do rôznych eh, liniek. Máme tu rozpočtovú linku pre decentralizované projekty, pre vývoj IT nástrojov. To je naozaj nová Nový rozpočtový riadok v rozpočte na rok 2021 milión 200 tisíc eur pre vývoj nových nástrojov, ako napríklad nástroje na podporu moderácie webinárov a podobne. Ale používame aj rozpočtový e, e, riadok 4004, e, kde sa zaoberáme vybavením konferenčných technikou. Snažíme sa napríklad o to, že napríklad teraz tu nemáme žiadneho tech, konferenčného technika tu v sále, všetko je už decentralizované, všetko toto sa už riadi z e, jednej e, centralizovanej e, miestnosti tu v, v Európskom parlamente a preto chceme v budúcnosti aj ponúkať viac takýchto možností, napríklad zúčastniť sa konferencií na diálku, hlavne pokiaľ ide o um, to, aby sa konferencii mohlo zúčastniť viac účastníkov, než koľko je uh, kresiel v jednotlivých miestnostiach v Európskom parlamente. Ďakujem. Ďalšie otázky. Sinon, if, uh, so I give the word now. Takže dám slovo teraz pánu Walterovi Petre, Petručimu z DGITEC. Mr. Petrucci. Yes, thank you, uh, Mr. Chair, for giving... Ďakujem, pán predseda, za slovo prvom rade uvediem veľmi stručne DGITEC. My zabezpečujeme ITK z e podporu a služby pre parlamentných pracovníkov, asistentov a poslancov. Vytvárame infraštruktúru také, e nakupujeme, udržiavame legislatív pre, e, software pre legislatívnu a administratívnu prácu, tlačiarenské služby, multimediálne služby. Chcem povedať, že tento rok DG ITEC prechádza silnou transformáciou, aby služby, ktoré ponúkame, zostali inovatívne, bezpečné a prispôsobené meniacim sa potrebám poslancov a pracovníkov. Našim cieľom je vybudovať internú kapacitu, ktorá umožní parlamentu držať krok s technologickými inováciami. Aby sme to mohli robiť, tak to znamená, dve či tri skupiny činností. Prvá skupina sú opatrenia, činnosti, kde chceme, aby sme mali ekosystém parlamentu v e, IT pripravený do budúcnosti. Na to potrebujeme 3,2 milióna e, na cloud, 2,6 na hybridy a ostatná časť je na kybernetickú bezpečnosť. 21. rok bude dôležitý pre presunutie IKT služieb do cloudu a stále viac nových technológií beží len v klaude a potrebujeme zabezpečiť, že náš parlament nevypadne z technologického vývoja budúcnosti vlastne cloudové technológie sa zvýšia našu kapacitu, ako aj odolnosť a kontinuitu IT služieb. Budeme môcť poskytovať viac služieb poslancom rýchlejšie, robustným a bezpečným spôsobom. Taktiež musíme zabezpečiť, aby naše datacentra poskytovali podobnú úroveň služieb, Da, pre, ide o dáta, ktoré považujeme za citlivé a ktoré musia zostať v našich priestoroch. To si vyžaduje investície do infraštruktúry, aby sme mali bezchybnú interoperabilitu medzi našim údajovým centrom a cloudom. To musíme mať rovnováhu. Preto je dôvodom nárastu nákladov to, že Európsky parlament si zobere to najlepšie z oboch svetov, to znamená cloudovej technológie a e, zlepšenie našich, e, našeho datacentra. centra Ďalej potrebujeme dostatočnú internú kapacitu pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá je kritickou funkciou pre zabezpečenie fungovania našej inštitúcie. Vieme, že kybernetické útoky sú stále sofistikovanejšie a musíme neustále zvyšovať naše spôsobilosti kapacitu. 3,2 milióna eur, ktoré na to žiadame, neodráža v plnej miere skutočné potreby. To len odráža to, čo môžeme dosiahnuť našou administratívnou kapacitou. Na záver eh, tejto prvej skupiny opatrení investície do nových zariadení ako hybridné počítače umožňa využiť potenciál tejto rozšírenej infraštruktúry. Budeme mať eh, silnejšie a mobilnejšie zariadenia pre všetkých a budete môcť, budeme môcť pracovať kdekoľvek, kedykoľvek. Posilnenie mobilnej práce posilní aj pa- bezpapierovú politiku parlamentu, najmä pre zasadnutia výborov. Hybridná platforma a tak ďalej. To predpokladáme, že to rozmiestníme do 5 rokov. Začneme v roku 20 a skončíme v roku 24. To nám tiež umožní aj e, vyriešiť zastaralosť desktopov Vidíme aj rastúce požiadavky na nové služby. To bolo tých 2,4 milióna, aby sme skrátili čas e, na vypracovanie riešení pre poslancov a administratívu, aby sme už nemali nejaký nákladný vývoj, ale aby sme mohli kupovať dostupné balíky z trhu. To znamená, tým znížime náklady a budeme mať stratégiu rýchleho rozmiestnenia v parlamente týchto e, produktov. A tretia skupina, to je modernizácia súčasnej infraštruktúry, tam, kde je zastarala. Táto zastaralosť na rok 2021 je ovplyvnená potrebou, že musíme vymeniť zastaralý hlasovací systém v parlamente vo všetkých rokovacích miestnostiach Máme náhradu, ktorá začne v roku 2021. Začneme s najstaršími hlasovacími miestnosťami v Štrasburgu a Bruseli v roku 22 a 23 a 24. Budeme nahrádzať e, ostatné hlasovacie systémy, vrátanie tých v hlavných zasadačkách Bruseli a štruktúre preto potrebujeme 1,8 milióna, aby sme zabezpečili túto činnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán generál riaditeľ. Mal som pre vás pár otázok, ale vaša prezentácia bola veľmi jasná a e, mnohé z nich zodpovedala. Pokiaľ ide o technologický rozvoj a e, kybernetická bezpečnosť, to sú pre vás dôležité výzvy, to samozrejme všetci chápeme. Eh, dôležitý aj systém eh, hlasovania, ktorý zostarol, eh, je zastaralý a vidím, že navrhujete jeho výmenu. A takisto aj pokiaľ ide o tieto hybridné zariadenia, chcel by som sa spýtať, či by ste vám nám mohli presne popísať, kvantifikovať Koľko sa v dôsledku tejto zmeny ušetrí, keď tieto hybridné zariadenia eh, nahradia pevné počítače, eh, laptopy a všetku ostatnú technológiu, ktorú momentálne využívame dnes? Merci pour eh, cette question. Ďakujem za túto otázku. chceme e, naozaj nasadiť e, veľmi e, silné, výkonné, hybridné počítače. Chceme nahradiť nimi všetky pevné desktop počítače čo umožní plne pracovať na tzv. digitálnom pracovisku, aby ste mali teda prístup ku všetkým vašim nástrojom v integrovanom prostredí, aby ste mohli pracovať rovnako dobre vo vnútri parlamentu, ako aj mimo parlamentu s rovnakou kapacitou. Náklady na tieto zariadenia predstavujú 1400 eur 9300 chceme eh, nainštalovať, už 2000 z nich bolo nainštalovaných, napríklad aj na strane poslancov. Chceme toto ešte posilniť eh, ďalej v ďalšej fáze tým, že ten, tento, eh, tieto zariadenia E, poskytneme asistentom. Vychádzame z 5-ročného e, plánu. Začali sme teda tento rok, e, dokončí sa to v roku 2024. Takže zamýšľame tieto systematické výmeny desktop počítačov realizovať takto postupne do roku 2024. Nejde tu o to, aby sme desktop počítač nahradili hybridom, Ide o to, že nahradíme vlastne viacero desktopových počítačov, pretože v administratíve pracujeme na jednom, dvoch, troch pracovných miestach, poslanci na dvoch pracovných miestach, v dvoch sídlach, takže každý z nás má počítač e, v každom sídle. A teda cieľom je e, znížiť počet e, zariadení v Európskom parlamente, čo by viedlo k dôležitým úsporám nielen tým, že sa nahradia desktopy e, prenosnými zariadeniami, ale aj, že sa znížia náklady na manažment e, tohto všetkého zariadenia. Vieme, že máme e, približne 18 tisíc počítačov, ktoré sú nainštalované a teda chceme aj znížiť tú prácu, ktorá je spojená s údržbou všetkých týchto počítačov. Other questions? Nejaké otázky, prosím. Ak tomu tak nie je, dávam slovo pánovi Elio Karrocovi z generálneho rejiteľstva SAFE. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že mám príležitosť eh, prezentovať aj generálne riaditeľstvo SAFE, jeho eh, ciele a tie hlavné eh, referenčné body, z ktorých vychádza toto nové generálne riaditeľstvo ktoré eh, bolo teda eh, pomerne nedávno vytvorené. Našou úlohou je zabezpečovať bezpečnosť eh, osôb aj teda všetkého hmotného v Európskom parlamente. Našim cieľom je teda zabezpečovať e, bezpečnosť e, európskych e, poslancov a ich personálu. Zároveň chceme však zachovať otvorenosť a transparentnú povahu Európskeho parlamentu, ktoré, ktoré nás charakterizujú. Generálne riaditeľstvo SAFE vychádza z globálneho konceptu bezpečnosti, ktorý bol prijatý predsedníctvom a predstavuje jeho stratégiu. Táto stratégia e, stojí na piatich e, pilieroch. Internalizácia, profesionalizácia, nové technológie, hodnotenie rizik a kultúra bezpečnosti ku každému z týchto, na každom z týchto bodov pracuje od roku 2014 naše generálne riaditeľstvo. Pokiaľ ide o internalizáciu v Bruseli a v Štrasburgu, bola zrealizovaná. Ako vidíte v rozpočte na začiatok e, roku 2021 sa toto predpokladá pre Luxemburg. Luxembursku toto bolo oddialené iba preto, aby sme vyčkali, e, ako sa to bude vyvíjať v oblasti e, politiky nehnuteľnosti, pretože teda ako vidíte, teraz sa už ukončia kroky v tejto oblasti. E, treba povedať, že máme teraz vysoko kvalifikovaný personál na všetkých e, úrovniach. Úroveň profesionalizácie je teraz e, silne porovnateľná s tou, ktorú máme v národných parlamentoch, ktoré sme mali možnosť navštíviť hodnotenie rizik, všetko vychádza z hodnotenia rizik podľa e, tohto nastavujeme vlastne na mieru e, našu e, bezpečnosť, ktorú organizujeme v Európskom parlamente. Nové technológie, toto je plán, ktorý pred piatimi rokmi prijalo predsedníctvo. Máme tu teda realizačný plán na roky 2015 až 2020 a toto súvisie s novými technológiami. Tu máme dopad aj na požiadavky na eh, rok 2021. Eh, pracujeme teda transparentne. Predsedníctvo v roku 2018 eh, prijalo právny rámec, ktorý je naš, našou referenciou, na základe ktorej pôsobíme. Toto bolo zverejnené v úradnom vestníku. Štruktúra, máme tu Máme tu teda e, tri e, riaditeľstva, štruktúralne, horizontálne. E, vychádzame zo synergií a kooperácie medzi všetkými našimi službami. Pričom vychádzame z toho, že bezpečnosť je len jedna, nedajú sa tu oddelovať jednotlivé aspekty. Máme tu dosť atypické také odlišné e, situácie než v iných generálnych raditeľstvách e, parlamentu. 80 e, percent personálu má kontraktuálnych práve zamestnancov. Pracujeme bez prestávky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zabezpečujeme takisto aj bezpečnosť predsedu. Parlament je jediná inštitúcia, ktorá internalizovala spomedzi všetkých inštitúcií únie E, toto a teda realizujeme medziinstitucionálnu e, kooperáciu a máme veľmi úzke vzťahy aj s členskými štátmi, e, pár čísiel. K tomu, e, čo povedal pán generálny tajomník včera, každý deň 10 tisíc ľudí vstúpi do budovy parlamentu. Mali sme milión návštevníkov. V roku 2019 e, zorganizovalo sa tam 4 tisíc podujatí v tomto roku ktorých sa zúčastnilo 250 tisíc návštevníkov. Mali sme 700 tisíc protokolárnych a oficiálnych návštevníkov. E, máme e, tu teda rozpočet, ktorý e, sa znižuje, ale vidíme, že tu má prísť vlastne táto internalizácia v Luxemburgu. Takže rozpočet generálneho riaditeľstva na budúci rok sa prakticky napokon nemení v porovnaní s aktuálnym rokom. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Ešte by ma zaujímala táto internalizácia bezpečnosti v Luxemburgu a e, využívanie kontraktuálnych e, zamestnancov. Položím vám naivnú, objektívne naivnú otázku e, prídeme na túto internalizáciu, keď sa pozrieme na eh, tieto eh, roky 2021. Posty pritom však už boli zverejnené, pritom, pričom sme vôbec eh, o tom nediskutovali nikde v, v rámci celého toho rozhodovacieho reťazca. Takže ako prídeme k tomu, že už boli ohlásené E, vlastne tieto, tieto posty, ktoré chcete zaplniť a pritom sme len na začiatku e, celého procesu. Dovolte mi e, pripomenúť, že rozhodnutie internalizovať bezpečnostné služby parlamentu padlo v roku 2012 Najprv sa internalizovalo, internalizovalo toto v Bruseli a Štrasburgu a potom došlo len k E, vlastne oneskoreniu kvôli e, otázkam v súvislosti s nehnuteľnosťami v Luxembursku. Rozpočtové. Máme tu e, ľahké zníženie nákladov. Keď sa pozrieme na externalizáciu, internalizáciu, celkovo získame približne 1 milión eur, pokiaľ ide o Luxemburg. A celkovo vždy tu napokon e, od roku 2015 do roku 2020 e, boli zjavné e, úspory v dôsledku internalizácie. Takže politické rozhodnutia padli už v roku 2012, preto ste si to teda nevšimli. Ďakujem. Ďalšie otázky? Ak tomu tak nie, tak samozrejme veľmi pekne ďakujem jedným generálnym riaditeľom za všetky informácie a za odpovede na otázky. Ešte raz vám všetkým ďakujem. We, we take... Teraz si dáme 5-minútovú prestávku a budeme potom pokračovať e, v zasadnutí nášho výboru. A konkrétne téma bude usmernenia pre rozpočet 2021. Uh, Dámy a páni, budeme pokračovať eh, zasadnutím nášho výboru pre rozpočet a budeme pokračovať v normálnom programe. Je to bod číslo 14. Usmernenia na roz, ohľadne rozpočtu na rok 2021 od, teda 3, oddiel 3. A tu si e, vlastne sa budeme venovať tejto téme e, v tom zmysle, že aj keď komisia pripraví príslušný návrh rozpočtu, tak to budeme skúmať. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, teraz e, o špecializované výbory dostanú viac príležitostí preskúmať si tieto materiály s tým, aby hlas parlamentu bol čo najinkluzívnejší a aby sa čo najviac bral do úvahy. Teraz dávam slovo pánovi Laruturu, aby nám prezentoval tento draft report. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdravím všetkých eh, kolegov. Chcem vám tu teraz eh, predstaviť tento eh, návrh guidelines na prípravu rozpočtu rok 2021. Je to špeciálny rok, ide o prvý rok nového viadročného finančného rámca, o ktorom práve teraz rokujeme. Takže ja dúfam, že moja práca bude môcť poslúžiť pozitívne e, pri týchto rokovaniach o viacročnom finančnom rámci tým, ktorí za nás v tejto súvislosti rokujú a rokujú aj za vlastné zdroje. E, je to naozaj veľmi dôležité. Povedali ste, že ide o vyjadrenie e, vôle parlamentu, smerovanie, ktoré si žela parlament. Budú to komplikované rokovania, pretože všetko súvisí s viatočným finančným rámcom. Minulý rok e, sme sa zabrali teda posledným rokom viatočného finančného rámca, takže máme to teraz naozaj komplikované. Máme tu e, stretnutie Šarla Mišela e, koncom tohto týždňa Máme tu naozaj veľmi e, slabé návrhy zatiaľ, ktoré nezodpovedajú tomu, čo je potrebné, takže chceme týmito našimi usmerneniami e, prispieť e, k pozitívnemu výsledku. 5 politických skupín bolo zomknutých v minulosti a podarilo sa nám získať o 1,9 miliárd viac, než koľko nám pôvodne chceli šéfovia štátov a vlád ponúknuť. Takže dúfam, že tento výsledok z minulého roku zopakujeme aj tento rok, že 5 politických skupín skupín teda bude spoločne e, uvažovať, rozmýšľať, konať. Ak nebudeme e, zomknutí, zjednotení, e, náš hlas nebude silne znieť. Takže, ako som už povedal, tento rok bude veľmi osobitný. Bude to nový, prvý rok nového viatočného finančného rámca. napriek všetkým eh, ambíciám za teda ambicioznejšiu eh, Európu eh, z návrhu Šarla Michela vyplýva, že ide o roz, návrh rozpočtu, ktorý cúva dozadu. Dôležité je, pokiaľ ide o tento rozpočet, aby sme úspeli e, v tej zelenej dohode, aby sa nám podarilo e, o polovicu znížiť emisie CO2 do roku 2030. To je, e, to je obrovské stavenisko pre nás. Takže tieto rokovania o rozpočte ale musia byť veľmi konkrétne. Potrebujeme tu naozaj kolosálne sumy E, komisia samotná hovorí, že každý rok bude potrebovať 400 e, až 600 e, tisíc miliónov na to, aby, sa, aby uspela s tým cieľom zeleného dílu. Dôležité, aby sme tu nemali novú finančnú krízu. Je tu veľmi vysoká miera zadlženia USA, Číny, iných krajín. Mnohí ekonomovia hovoria, že sa nevyhneme novej finančnej kríze buď tento rok alebo budúci rok. A Eh, hovorí sa, že to môžu byť desaťnásobne horšie eh, sociálne dopady, než v prípade krízy z roku 2008. Eh, treba sa teraz zabezpečovať aj, zaoberať aj zaistením pracovných miest. Diskutoval som už s komisárom Nikolasom Šmítom. Zúčastnil som sa sadnutia výboru pre zamestnanosť. Potrebujeme sa snažiť vytvoriť systém, ktorý vytvorí pracovné miesta, vytvorí, zachová, ochráni pracovné miesta, ochraní malé a stredné e, podniky. Toto musí patriť našim e, prioritám. Prepačte, išiel som príliš rýchlo. Takže opakujem, našimi prioritami je uspieť pri teda zelenej dohode, a to je spojené s e, teda, kolosálnym úsilím Zajímavé bolo vidieť, že samotná komisia hovorí, že e, chýba približne 500 e, e, miliard a pritom tu máme fond spravodlivej tranzície, spravodlivej transformácie. No a potom um, počúvame Šarla Mišela. Hovorí sa, že teda idú o čerstvé peniaze, o doratočné peniaze tých 1,14 HDP. No a keď e, potom pozráme na tie návrhy e, Šarla Mišela, vôbec tu ani len nie je týchto 7 miliard nových e, peňazí, takže ak chceme chrániť fond súdržnosti a tak ďalej, takže je, náš boj bude naozaj tvrdý. Parlament hovorí, e, že chceme, e, aby sme tu mali e, rozpočet, ktorý bude zodpovednať 1,3 alebo 1,29 HDP. Dôležité je, aby 30 z rozpočtu išlo na financovanie klimatických otázok pred 7 eh, rokmi sme tu mali krízu platieb, teraz eh, je tu menšie eh, riziko v tejto oblasti. Prešli sme k systému N plus 3 na N plus 2. To platby pekne roz, lepšie rozdelí. A potom ešte aj trváme na tom, aby nám komisia predstavila plán Ehm, pre teda ne, naliehavý plán pre teda riešenie naliehavých situácií. A potom ďalšie eh, body, ktoré treba spomenúť. Nová nomenklatúra sa práve vypracováva. Chceme, aby táto posilnila možnosť demokratickej kontroly zo strany parlamentu, aby sme tu nemali ešte um, voľnejšie, um, nejasnejšie indikátory. Dúfame, že táto nomenklatúra teda posilní demokratickú kontrolu. A pokiaľ ide o PPPA, eh, apelujeme na kolegov, aby si zvolili naozaj dôležité pilotné projekty, do ktorých budeme môcť eh, silne investovať, pretože v minulosti tomu tak vždy nebolo. Bolo ťažké niekedy aj rozlíšiť eh, Niektorí e, poslanci e, tieto e, projekty len tak navrhli, aby sa niekomu zapačili, neboli ochotní do nich naozaj investovať, venovať sa im. To veľmi stiažovalo situácii, lebo sme nemohli oddeliť takéto projekty od tých, ktoré skutočne, na ktoré sa skutočne mnohí kolegovia zasadzovali. Ehm, Hlasovať vo výbore pre rozpočet e, chceme v Štrásburgu 30. marca na pléne na 2. E, aprílovom e, plenárnom zasadnutí. Lehota na predstavovanie pozmeňovacích návrhov je 4. marec. Ďakujem. Si sa niekto z tieňových spravodajcov žela pán Ressler, nech sa páči ako prvý. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Teraz sme na začiatku rozpočtového procesu. Určite to bude zaujímavé, pretože prebiehajú paralelné rokovania ohľadne VFR na celý rok a je zrejme, že táto téma je veľmi dôležitá, pretože rozpočet je jediným spôsobom, kde môžeme transformovať všetky politické záväzky na realitu. Takže ďakujem pánovi spravodajcovi za vytýčenie tých všeobecných línií a verím, že sa nám podarí úspešne spolupracovať. Pokiaľ ide o našu stranu, ja som nový tieňový spravodajca za EPP, ale v podstate cieľe ostanú stále rovnaké. Pokiaľ ide o rozpočet, ide o to, aby bol moderný, aby uznal, že sú tu potrebné zmeny aj v súvislosti s klimatickými zmenami a toto je jedna z tých vecí, ktoré nás tlačia, aj keď nie je jediná. Samozrejme sú tu technologické ekonomické, demografické zmeny. A vzhľadom na toto všetko, myslím si, že v prvom rade budeme potrebovať trvať na tom, aby sme mali rozpočet, ktorý budeme orientovaní na budúcnosť a na novú generáciu v Európe. A s tým ide ruka v ruke aj potreba investícií, hlavne do malých a stredných podnikov, do výskumu, do Erasmu, a do projektov Európskej únie, ktoré už sa osvedčili ako úspešné. A rozpočet taktiež musí preukázať solidaritu na viacerých úrovniach. V prvom rade na úrovni EÚ a tam určite patrí kohezia, ale aj na úrovni medzigeneračnej, kde hovoríme o investícii do mládeže, zamestnanosti, do programov ako je Erasmus a do všetkého, čo vytvára e, súdržnosť spoločnosti, teda aj na úrovni členských štátov a čo ešte dôležitejšie medzi občanmi EÚ. Zároveň budem spravdajcom pre výbor LIBE, z hľadiska vypracovania stanoviska, čiže to je tiež jedna z priorit našej skupiny EPP Ďalej je tu aspekt e, ochrany a bezpečnosti, potom ohľadne investícií, tu máme svoje záväzky a tie chceme tiež dodržiať, pokiaľ ide o alokovanie obmedzených prostriedkov. Čiže tieto tri smery budú veľmi výrazné aj v tom, čo sa prejaví v našich pozmeňujúcich návrhoch. Teraz na začiatku cyklu rada príjme závery ohľadne týchto rozpočtových usmernení a bude zaujímavé vidieť, ako to potom bude vyzerať. Dúfam teda, že budeme mať úspešnú spoluprácu, podobne ako aj pred rokom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo mal pán Torvalds. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja prvá poznámka by sa týkala toho, že ďakujem pánovi spravodajcovi za veľmi kvalitný materiál. Rád by som ešte sa ale zameral na otázku klimatickú a skutočne ten rozpočet pripravený v tomto zmysle veľmi dobre. Ale mohli by sme povedať, že to zahrieva, alebo je to proste niečo, čo poteší srdce eh, poslancov. Ale som sklamaný eh, myšlienkou toho, čo sa nazýva climate proofing v súvislosti s navrhovaným rozpočtom tu by som uvítal e, viac sa zamerať na inovácie v súvislosti s horizontom pre Európu, Horizon Europe a podobne. Spravedajca hovorí o výzvach, ktoré nás čakajú ešte do budúcna. Súhlasím s tým, že toto sú výzvy, tie klimatické aspekty, a to by sa malo prejaviť v tých usmerneniach. Samozrejme, nie je to jediná výzva. A ne, nepoviem žiadne tajomstvo, keď poviem, že ak sa nám nepodarí skombinovať eh, Green Deal s konkurencieschopným priemyslom a s náležitým prístupom, tak nebudeme úspešní. Takže potrebujeme to vyvážiť. Musíme byť dostatočne rozhodní, pokiaľ ide o Green Deal, ale Zároveň musíme zabezpečiť, aby e- Európa bola konkurencieschopnejšia aj do budúcna. A na záver možno bude potrebné viac sa obrátiť na komisiu a na radu, kde rada určite zápasy ohľadne rokovaní v súvislosti s viacročným finančným rámcom. Nenechajme si zviazať ruky tým, že sa povie, však tak to je ako biznis, ako obvykle, že všetko pôjde tak. Ale treba jednoducho zabezpečiť dostatočné financovanie pre jednotlivé rozpočtové linky, ktoré zabezpečia aj patričnú mieru konkurencie schopnosti. Čiže hovoríme o ekologickej dohode Green Deal v tejto súvislosti a určite budeme pracovať v dobrej tvorivej pracovnej atmosfére my ako tieňoví spravodajcovia a určite ja sa na túto prácu teším. Ďakujem. Ďakujem pekne slova pani Laport. Ďakujem, pán predseda, drahí eh, kolegovia. Pokiaľ ide o tento návrh. Mnoho návrhov sú tu určité prekvapenia pre mňa. Spomínate tu budúce finančné krízy. Dostatočne je to zohľadnené, pýtam sa. spomíname tu rozpočet, ktorý si želáte e, aj v rámci viacočného finančného rámca. Žiadate o čoraz väčšie čísla, veľmi ťažko to budú akceptovať e, členovia rady. No a Brexit, 2 miliardy e, eur sa to týka, ale nevidím, že by sa to tu niekde v tomto rozpočte odrazilo, tieto úspory. Takže chcem vašu pozornosť upriamiť na nasledujúcu e, skutočnosť. Myslím si, že Európsky parlament má príliš veľké e, oči. Článok 312 e, zmluv o fungovaní EÚ tu bude v takom prípade platiť, pokiaľ sa nedohodneme. A budeme tu mať identický rozpočet, ako je ten na rok 2020 ja som e, trošku e, skeptická, či skutočne tu odpovedáme na želania európskych e, občanov, pokiaľ ide o návrh rozpočtu. No a pokiaľ ide o rozpočet na poľnohospodárstvo, treba tento zachovať, aby sme pomáhali bojovať naši, našim farmárom proti napríklad aj dôsledkom rôznych medzinárodných dohôd, ktoré EÚ vyjednáva s výškom sveta, kde neplatia prísne normy ako u nás Turecko, imigrácia, rozpočet ESVČ, eh, e eh, Európskeho parlamentu a ostatných eh, zaznamenávajú zníženie spolu s mnohými ďalšími Chceme zároveň docieliť aj e, jasné zníženie e, emisí CO2, ale keď tu máme ekonomický model, e, kde predávame veci, ktoré sa presúvali najprv 10 tisíce kilometrov, tak tam nie je možné dospieť k takýmto pozitívnym efektom pre klímu. A tous, merci Ďakujem, pán e, predseda, hovorí pán Kohmo. E, chcem poďakovať za túto vynikajúcu e, prácu. Um, ide tu naozaj o tie dôležité výzvy, ktoré spomenul pán spravodajca. Dôležité naozaj je, že bude tento rozpočet ovplyvnený rokovaniami o viazačnom finančnom rámci, ktorého objem ešte zatiaľ nepoznáme. Súhlasím s tým, že treba najprv zdôrazniť, e, že hlavnou prioritou je, aby, úspe, aby sme uspeli v oblasti zelenej dohody. Nemôžeme tu hovoriť najprv, že tu máme takúto novú ambíciu a zároveň pokračovať v tom, e, čo sme robili doteraz. Takže buď tu budeme mať business as usual, alebo e, tu bude jasná zmena ktorú nastolíme. Komisia si žela jasnú zmenu, parlament takisto a takisto aj viaceré e, členské štáty Európskej únie hovoria, že na svojom území si želajú e, zmeny prístupu, zelen, realizáciu e, zelenej dohody. A jedným z pilierov tejto zelenej dohody je investovať. Investovanie to je veľmi dobré pre hospodárstvo, ale investovať preto, aby sme zredukovali emisie CO2. Toto je tá výzva, pre ktorou stojíme. Takže pozor na to, nestávajme tu do opozície e, ekologické ciele zelenej dohody a to, čo väčšinou zvykneme volať e, hospodárskú súťaž už 40 rokov. Ak budeme Eh, postupovať v tejto oblasti tak ako tých posledných 30 rokov, tak mm, rovnaké príčiny budú viesť k rovnakým následkom. Takže musíme eh, vlastne sa zaoberať týmto princípom eh, hospodárskej súťaže v súvislosti s tým, čo tu máme v ekologickej oblasti a následne zlep- zmeniť náš model hospodárstva, konzumu, spotreby Myslím si, že je tiež dôležité, aby sme anticipovali hrozby e, možnej budúcej e, finančnej hospodárskej krízy. Naposledy, kedy k nej došlo, sme trochu improvizovali. Možno sme nevyužili všetky príležitosti, ktoré e, nám núkala táto kríza na to práve, aby sme zmenili model. A toto je z môjho pohľadu veľmi dobrá šanca trochu viac sa snažiť odhadnúť dopredu, k čomu môže dôjsť takže bolo by dobré, aby sme neboli takí prekvapení ako pred približne tými desiatimi rokmi. No a riadiť, dôležitou súčasťou riadenia je, že viete správne predvídať. A to súvisia aj s otázkou väzočného finančného rámca. Nemôžeme e, vlastne silne bojovať s radou a zároveň e, byť oslabení tým, že sme dobre neodhadovali e, aká bude situácia, že sa nám nepodarilo ju deblokovať. Takže musíme jasne signalizovať, že my, parlament, sme pripravení ísť do tejto búrky, ak by teda rada nevypočula naše argumenty nemôžeme ohroziť príjemcov nášho e, rozpočtu z týchto dôvodov. Takže ja podporujem tento prvý návrh e, rozpočtu k teda roku 2021. Ďakujem za slovo. A chcem poďakovať za slovo a Ďakujeme pánovi spravodajcovi za informácie. Naozaj sa zmienil o všetkých kľúčových otázkach, ktoré nás zaujímajú. Naša politická skupina EKR by rada zdôraznila dôležitú úlohu 50, eh, teda Európskeho parlamentu a aj v súvislosti s tými zmenami v rozpočte, ktoré treba urobiť. Európsky parlament musí zohľať významnú rolu pri rokovaniach o rozpočte, pretože tu ide o nastávajúcich 7 rokov. A musíme mať na zreteli, že tu je v Európe určitý predel medzi starými a novými členmi. Noví členovia majú čo doháňať v oblasti viacerých oblastí politiky. Napríklad, keď hovoríme o postkomunistických krajinách, ktoré sa stali členmi Európskej únie neskôr než iné. Nový Green Deal, áno, to je dôležitá téma a musíme ju riešiť, ale je to oblasť, kde zaznamenávame mnoho slabostí. Hovorí sa o Green Deal, to je síce pravda, ale myslím, že tu bude veľa problémov pri samotnej implementácii. Takže potrebujeme oveľa jasnejšie, konkrétnejšie návrhy. A samozrejme, chceme, sa, chceme participovať na všetky aktivitách, ktoré sa týkajú klimatických zmien, ale musím zdôrazniť aj potrebu diskusie o otázkach bezpečnosti v Európe. Bezpečnosť je nesmierne dôležitá a treba ju taktiež nejak e, prejaviť alebo má sa odraziť aj v rámci viacočného finančného rámca. Ale existujú tu aj vážne problémy, ktoré sa môžu prejaviť v budúcnosti. Napríklad možná finančná kríza, o ktorej sa hovorilo, migrácia, ďalšia vlna, ktorá môže prísť do Európy toto môže viesť ku veľmi závažným problémom. Okrem toho musíme mať na mysli aj konkurencieschopnosť Európy, teda EU. Len nedávno parlament v Amerike prišiel s novými e, energetickými systémami, teda s návrhom na niečo takého. Ten. Existujú aj v súčasnosti určité riešenia, ktoré Eh, by mali smerovať k niečomu, čo by sa dalo nazvať ako že nulové emisie pri eh, tepelých elektrárniach na fosílne paliva. Ale uvidíme, či sa to v Európe nejak eh, pohne týmto smerom. Ide o to, aby sme z hľadiska schopnosti neprehrali túto bitvu je to nesmierne dôležité z hľadiska hospodárskeho rozvoja. Čiže energetika je určite jedným z odvetví, ktoré bude veľmi dôležité z hľadiska klimatických zmien. Čiže toto by sme mali viac dohĺbky prediskutovať a aj pri rokovania s radou by sme na tieto veci mali klásť dôraz. My ako poslanci Európskeho parlamentu zastupujeme viaceré regióny EÚ a venujeme sa témam, ktoré zaujímajú našich voličov. Čiže toto musíme brať na, do úvahy aj pri e, rozhovore o rozpočte slova. Pán Papadimulis. Ďakujem za slovo. Vlastne sa zoberáme tým, čo by malo byť jasné pre nás všetkých, pre všetky politické skupiny. Ide to o pozíciu Európskeho parlamentu. Rozpočet na rok 2021 je no, prvým rokom viacročného finančného rámca a preto je také dôležité, aby už teraz nezačali rôzne politické skupiny sa dištancovať od toho, čo sme už, e, už, sme už e, schválili. O dva dní bude summit a pán Michel, predseda rady, prišiel s úplne nepriateľným návrhom na VFR, návrhom pre FR, a v určitých bodoch je to ešte horšie než to, čo navrhlo fínske predsedníctvo rady Predseda Európskeho parlamentu to úplne jasne povedal a e, sformuloval naše stanovisko tak, že Európsky parlament odmieta návrh pána Michela a EPP, EKR a Renew sú teraz na strane Európskeho parlamentu, alebo sa v ňom nevidia. Podľa toho sa budú, bude merať nielen rozpočet na rok 2021, ale aj viacročný finančný rámec. A preto chcem povedať, že je dôležité reagovať na to, čo rada teraz navrhla. Milé kolegyne a kolegovia, pán Mišel prišiel s návrhom, ktorý predstavuje väčšie škrty, ako fínske predsedníctvo navrhlo v agrárnej politike mínus 5 miliard, potom pri Európskom fonde pre regionálny rozvoj 400 miliónov a, a potom sú tu ďalšie položky, napríklad Horizont Európa 1,3 miliardy a to znamená, že my všetci, my všetci, všetky politické skupiny musíme podporiť spravodajcu a jeho stanovisko a povedať, že 1,5 a keď sa pozrieme na logiku tých silných škrtov, ktoré navrhuje rada, tak potom sa nedajú tieto politiky financovať Nedá sa to financovať v regionálnej politike, inovačnej politike, ani Horizont 2020, ani Erasmus. Proste to, čo od nás sa očakáva ako od Európskeho parlamentu. My chceme konštruktívny postup, my chceme podporiť spravodajcu a podporujeme jeho návrhy na zmenu. Chcem vyzvať všetky politické skupiny, aby to aj tak robili, aby podporili to, čo schválili v pléne, pretože inak sa nám nepodarí vyhrať vojnu s radou alebo boj s radou. Aj komisia musí tiež niečo urobiť. Nemala by hrať už ďalej neutrálneho tretieho. Komisia má návrh pani von der Leyen a tam žiada peniaze a preto už nie je neutrálnou treťou stránkou, tým čestným maklérom a musí tiež bojovať o financovanie svojich politík. My nemôžeme zavádzať občanov. Ďakujem. Chce komisia k tomuto niečo povedať? Thank you, Mr. Chairman. Um, let me first... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade vítam túto výmenu názorov a prácu spravodajcu k rozpočtu na 21 myslím si, že tie témy a priority boli dobre identifikované nielen v diskusii a tento cieľ uspieť s Európskou ekologickou dohodou je e, cieľ, ktorý sa zoširoka zdieľa a preto sa pripravujeme na podmienky klimatickej neutrality ako aj na sociálne a hospodárske dôsledky, ktoré z toho vyplynú. Toto a tie ďalšie body, ktoré tu zazneli, a sa dostanú do komisie a sú zohľadnené v návrhu rozpočtu a budeme mať ešte trialog koncom apríla aby sme informovali o návrhu rozpočtu s usmerneniam Európskeho parlamentu. A pokiaľ ide o implementáciu a potrebu zabezpečiť, aby sme mali dosť rozpočtových prostriedkov na platby, tá komisia to sleduje veľmi pozorne. Situácia za posledné dva roky sa zlepšila zvyšujeme našu rýchlosť. Rozpočtové prostriedky, ktoré boli oprávnené v rozpočte, sú úplne využité a z tohto pohľadu sme sa vrátili do normálu a komisia spraví všetko preto, aby zabezpečila, že aj v roku 2021 budú všetky staré požiadavky riešené a že budeme mať dosť finančných prostriedkov na ich vyplatenie to sa spraví na základe odhadov, ktoré vychádzajú zo súčasnej implementácie a z nových e, implementácií a prognoz členských štátov. A napokon len slovo k e, núdzovému plánovaniu. Ak prídeme k tomu, tá komisia príde s potrebným návrhom, ale treba sa teraz zamerať najmä na to, aby sme sa dohodli na VFR. To je najlepšia cesta, ako zabezpečiť jasný východiskový bod a predvídateľnosť pre všetkých príjemcov európskeho rozpočta. Je to, rozpočtu je to e, naše úsilie a budeme naozaj tým čestným hráčom. Pri, pri tomto ďakujem. Ďakujem. Pán e, chcete uzavrieť? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem každému z vás za vaše poznámky a rády budem sa snažiť ich zohľadniť, aj keď teda priestor pre moju správu je teda dosť obmedzený, ako hovorí kolega. E, samozrejme, neexistuje tu len klíma, aj keď je vitálna pre naše prežitie dôležité. Sú tu programy, samozrejme, ako Erasmus a ostatné, ale Otázka klímy je určite tá najvýznamnejšia. To poprvýkrát v histórii ľudstva, kedy stojíme pred eh, takouto výzvou Máme e, k dispozícii tieto e, čísla. Už 60 rokov americkí vedci e, merajú vývoj ohľadom emisí CO2. Momentálne CO2 v atmosfére narastá tempom trojnásobne rýchlejším než v minulosti. Napriek všetkým správam a tak ďalej a úsiliu. Vidíme, čo sa deje v Austrálii Naozaj máme len pár rokov k dispozícii. Bol som v Madride počas toho klimatického e, samitu. Naozaj celý svet sa pozera na Európu, či úspeje so svojím e, zeleným e, dílom, alebo či sú to len pekné slova. Takže e, na jednej strane sú tu tie pekné slova predsedničky komisie, na druhej strane rozpočet. E, Takže mm, za, zachrániť e, ľudstvo možno si zasluhuje e, nejaké významnejšie úsilie. No a priority EPP sme zaintegrovali aj v minulom roku, robím, vynasnažíme sa o to aj tento raz aj pokiaľ ide o kohéziu či mládež, tie teórie sú tam spomenuté. Ak bude možné to viac zúrazniť, e, urobíme tak. Pokiaľ ide o výskum, ďakujem Nil za tvoju podporu. Áno, to patrí k tým najšokujúcejším e, e, bodom z návrhu Šarla Mišela, to, čo sa týka podpory výskumu 5 e, e, miliard e, eur tento rok. Je tam pre naozaj veľmi zaujímavé projekty a iba 250 miliónov napokon, napokon navrhli, takže to je skutočne neakceptovateľné číslo, aj to, čo ohlásil Charles Michel. Aj politika hospodárskej súťaže, myslím si, že tam všetci súhlasíme. Minulý rok Európska únia venovala 240 miliard na to, aby platila e, tretím krajinám za ropu a zemný plyn. Ak ich budeme menej spotrebovávať, ak budeme viac potrebovať obnoviteľných zdrojov, e, môžeme ušetriť tieto peniaze, ktoré môžu potom zostať na našom území. A to je tiež veľká konkurenčná výhoda. E, v mojej časti Pirenei tie dediny, ktoré už prešli na ekologické vykurovanie, vytvorilo to pracovné miesta, vytvorilo to úspory, dôcho- e, domovy dôchodcov a podobne. Takéto inštitúcie ušetrili. Je to menej peňazí, ktoré e, tečie pánovi Putinovi, ostávajú v teritóriu Takže je to zaujímavé vytvoriť si naozaj model, ktorý by eh, chránil planetu, náš eh, sociálny eh, projekt. Bol som v Grenobli, ľudia sa tam vyjadrili, ako je to pre nich prínosné, keď sa ich budova zateplila. Nebol to expert, nebol to europoslanec, politik, bol to obyčajný človek, ktorý mi hovoril, že sa mu komfortnejšie býva a zároveň má aj konkrétne finančné úspory každý rok. Takto treba vlastne chodiť po Európe a vysvetliť ľuďom, o čo nám ide, siete, ako podporíme napríklad takúto modernizáciu e, ich budov. A takto ľudia pochopia, že sa sadzujeme za e, zvýšenie ich životnej e, úrovne. Boj proti chudobe samozrejme je prepojený s konkurenciou, hospodárskou súťažou, s mnohými ďalšími oblastiami Eh, Nikolaš Schmidt naozaj pracoval eh, v Luxembursku eh, na teritoriách, kde by úplne sa na nulu znížila nezamestnanosť a teraz zároveň sa riešia všetky ostatné otázky. Toto je možné, nie sú jednotlivé tieto oblasti navzájom v rozpore. Parlament vždy hovoril, že zásadnou výzvou je, aby sme odblokovali vlastné zdroje to je naozaj zásadná otázka. Ehm, navštevujem Berlín e, za týmto účelom. E, šéf e, Spolkovej banky, banky je úplne proti tomu, žiaľ Bohu, už niekoľko rokov. Stále blokuje túto myšlienku, ale sú tu dve veľké myšlienky. Hovorí, urobme veci v správenom postupe E, treba veci urobiť správne v členských štátoch. E, k tomu patrí napríklad aj e, ochrana klímy, ochrana hraníc. V takýchto oblastiach aj teda šéf Centrálnej banky v Nemecku hovorí, že tam je treba veci financovať z vlastných zdrojov. Takže klíma, sociálna spravodlivosť, a, ta, a takéto otázky. Tam treba e, vlastne odblokovať e, možnosť financovania z vlastných e, zdrojov. Otázka da, pána Kohmona, či pokračovať v business as usual, či je to možné, určite nie. V tom sa zhodujeme. Naozaj trikrát rýchlejšie emitujeme CO2 než v 60. rokoch a Eh, tu sa môžeme pozrieť, ako vyzerá vývoj um, súkromného aj verejného dlhu v USA v posledných ročiach. 2600 miliárd v USA. Takto to vyzerá pre Čínu. Takže ako keby ste E, nastúpili do lietadla a obidva veľké motory e, hospodárstva by e, hrozilo, že vybuchnú aj keby išlo len o USA alebo len o Čínu, takisto by nás to zasiahlo. Takže treba pracovať aj na právnom e, základe. E, pán Schmidt, aj pani von der Leyen hovoria, že treba e, vytvoriť tento systém zabezpečenia pred nezamestnanosťou. Treba sa pripraviť na príchod možnej ďalšej krízy. Treba, aby to nebolo všetko len virtuálne, aby sa nám naozaj podarilo veci Eh, v praxi zrealizovať. Bogdan, eh, vyváženosť medzi jednotlivými eh, územiami. O tomto často diskutujeme. Ja tiež pochádzam z Ehm, vidieckej oblasti. Toto platí rovnako aj pre Španielsko, Polsko, Rumunsko. Máme tu regióny, ktoré sú prázdne, regióny, ktoré sa nachádzajú v, ehm, ve veľkej expanzii. Takže treba si dať pozor, aby z tohto rozpočtu profitovali všetci, kdekoľvek ehm, občania bývajú, v akékoľvek časti našich členských štátov Ehm, týka sa to naozaj eh, všet, všetkých oblastí, napríklad okrem e, investície do excelentnosti v prípade ehm, investovania výskumu treba eh, investovať aj eh, podľa iných kľúčov, takže to je naozajstný problém. Treba podporovať, aby sme financovali z vlastných zdrojov. Otázka klímy je, myslím si, oblasť, ktorá nás zjednocuje. Eh, Teresa Ribera, eh, španielská socialistka a zastupcovia z Polska sa možno na všetkom nezhodnú, ale celkovo sa zhodujeme. Myslím na tom, že je treba financovať klimatické opatrenia E, Európa je drvená na jednej strane, USA na druhej strane Čínou. Treba preto, aby sme naozaj ukázali v Európskom parlamente, že Európa je zomknutá, zjednotená, že naozaj meníme e, každodenný život našich ľudí, podporujeme e, schopnosť, hospodárskú súťaž, zvyšujeme kvalitu života. Mm, kolega Papadimulis, myslím si, že všetci sa zhodujeme v tom, že sa nachádzame v dôležitom momente. Ja som trošku optimistickejší Myslím, že tých 5 e, e, skupín e, sa zomknuto postaví proti návrhu Šarla Míšela. Dúfam, že budeme spolupracovať na ambicioznom rozpočte. Takže máme do, čas do 4. marca na predkladanie pozmeňovacích návrhov a potom budeme pracovať na ich integrácii. Týmto končíme naše rokovanie. Ďalej sa stretneme 2. marca tu v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne a budeme pokračovať teraz so zasadnutím a stretnutím e, so schôdzou koordinátorov.